Vážení kolegovia, prosím, usadte sa. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße euch zu... Vážené kolegyne, kolegovia, vítam vás na prvom zasadaní nášho výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Dnes máme krátke posledné zasadanie pred letnou prestávkou. Týka sa to miest. Chcem veľmi srdečne pozdraviť ministra pre prácu a sociálne veci Talianskej republiky Giuliana Napoletiho. Srdečne vítajte. Budeme mať príležitosť s vami intenzívne hovoriť o programe talianského predsedníctva. Srdečne vítajte. Poprosím vás o porozumenie, keď najprv nechám potvrdiť program schôdze a niekoľko poznámok ohľadne zasadania predsedníctva. Dnešný program obsahuje najprv niekoľko oznámení z mojej strany, potom výmena názorov s Julianom Poletým o programe e, talianského predsedníctva rady a potom po štvrté budeme hovoriť o rozpočte Európskej únie a pod peťkou Európska platforma pre spoluprácu v odrádzaní a prevencie od nelegálnej práce. Nemáme tam bod rôzne, ale myslím, že tým prejdeme rýchlo. Niekoľko oznámení z mojej strany ohľadne tlmočenia v tomto výbore je k dispozícii niekoľko jazykov s výnimkou dánštiny, švedštiny, finštiny, malteštiny a chorváčiny. Dnes do poludnia sme už mali rozpravu koordinátorov. Budeme sa snažiť, aby jazyky, ktoré ešte budeme potrebovať, to je hlavne dánština, aby sme ich získali. Najprv nám to nepovolili, ale budeme trvať na tom, aby sa to zahrnulo. Od posledného stretnutia sme nemali oznámenia o nevyužití tlmočenia. Po tretie chcem povedať, na začiatku obdobia je obyčajne obyčajne sa používa rodina, fotografia, takže celý výbor so svojimi členmi by sa mal zísť. Chcem vám pripomenúť 3. september o 15. hodine, to je tesne pred začiatkom hlasovania, tam by mali byť všetci, takže pred hlasovaním sa pokúsime v tejto miestnosti urobiť tzv. rodinnú fotografiu. Po štvrté, toto stretnutie bude e, dokument bude k dispozícii aj elektronicky o tomto rokovaní cez aplikáciu e-meeting. A v tejto súvislosti budeme sa snažiť e, záplavu papierov v tomto výbore trošku zredukovať. Na stole máte manuál pre tému e-meeting. Kolegovia, ktorí to majú na starosti, budú prítomní a môžu to vysvetliť všetky dokumenty, z práce výboru budú túto dispozícii. Po piaté je aj tzv. privítací balíček pre členov tohto výboru. To bude k dispozícii dnes v miestnosti vo všetkých jazykoch príslušných krajín, takže aby ste si mohli prečítať. Kto nie je prítomný, môže to získať cez svojich asistentov. Tento uvítací balíček obsahuje informácie o popise tohto výboru, užitočné informácie, dúfam, o legislatívnom konaní a o rozhodovaní v Európskom e, parlamente v politickom oddelení a ďalšie odkazy na zdroje informácií. Takisto je tu všeobecný pohľad na dôležité kľúčové témy 8. legislatívneho obdobia. Tento balíček bude k dispozícii aj na webovej stránke EMPL pod webovou stránkou e-committee. Po šieste, zloženie tohto výboru sa už znova zmenilo. Marko Vali už nie je členom tohto výboru pre zamestnanosť je nahradený panou Ticianou Begin, ktorá patrí od dneška do nášho výboru. Siedma poznámka. Mali sme už dve stretnutia do, do obeda. Jedno bolo stretnutie koordinátorov. Stručný pohľad na dôležité body tohto rokovania koordinátorov. Dohodli sme sa o časovom harmonograme pracovného programu, iniciatívne správy, hearingy a štúdie. Koordinátori poznajú tento časový priebeh, kde máme všetok čas na svete, ale budeme sa snažiť v priebehu septembra čo najrychlejšie do, vypracovať pracovný pohľad. Takisto sme sa dohodli dnes do poludní, že v oktobri a v novembri bude posledný hearing tohto výboru v tomto roku a chceme to využiť na tému TTIAP ohľadne pracovného práva a informácie verejnosti o tejto téme využijeme vypočutie alebo hearing, bude tam zástupca Európskej komisie. Takisto sme sa dohodli, že najbližšie ponúkneme workshop pre nových e, členov tohto výboru pre zamestnanosť a keď to bude možné, to sekretariat vyrieši aj pre asistentov, aby sme čo najrychlejšie tých nových pracovníkov a kolegov zapracovali, aby sa dostali relatívne rýchlo na rovnakú úroveň ako tí starí členovia tohto výboru. Dopoludne som mali aj prvé stretnutie EGF, pracovnej skupiny, ktorá pripravuje rozhodnutia pre výbor ohľadne stanoviska komisie ohľadne Európskeho globalizačného fondu je potrebné, aby sme toto spomenuli a na ďalších zasadaniach ohľadne pracovnej metódy EBF a o priebehu práce. Aby nám to bolo všetko jasné. Posledný bod, tu je otázka ombudsmana, aby bola väčšia transparentnosť práce tohto výboru, čo sa týka stretnutí koordinátorov, budú protokoly z týchto stretnutí koordinátorov, budú im zaslané a potom to bude zavedené do protokolu ďalšieho rokovania, aby každý člen tohto výboru veľmi transparentne e, videl tieto informácie. To nám pomôže v našej práci, aby sme boli schopní e, vypracovať náš pracovný proces úspešne. Takže to bol, to boli moje poznámky. Andreas, zabudol som na niečo? Nie, tak to ma teší. Takže teraz ideme k bodu 3 výmena názorov ohľadne programu talianského predsedníca rady Čuliana Poletti. Pán minister, máte priamo slovo a máte príležitosť vymeniť si sami názory. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Vážení poslanci, vážené poslankyne, pre mňa je to pre naozaj veľká podsta môcť byť tu medzi vami a zároveň zastupovať eh, Radu ministrov EPSCO počas tohoto semestra, takže vás v mene našej Rady ministrov eh, chcem pozdraviť a zároveň sa teším na tú vynikajúcu spoluprácu, ktorú budeme mať. Ako predseda Rady ministrov som sa ujal tejto svojej úlohy s veľkým entuziasmom, s veľkým nadšením, aby sme zabezpečili udržateľný, trvalý rast a zároveň podporili základné kľúčové princípy, e, o ktoré opierame našu dennodennú prácu a zároveň aby sme obnovili dôveru európskych občanov v európsky projekt a Európu ako takú. Naša úloha je naozaj veľmi dôležitá a je môjim plánom využiť každú príležitosť na to, aby sme mohli účinnejšie spolupracovať, aby sme si mohli vymieňať názory a zároveň aby sme sa dokázali takto úspešne úspešne popasovať s výzvami, ktoré nás čakajú. Talianské predsedníctvo plánuje eh, naplánovať akúsi reflexiu, prehodnotenie základných politických priorít Európskej únie a hľadáme nové inovatívne prístupy a návrhy, ktoré by dokázali zlepšiť všetky procesy, ktoré máme v našom pracovnom systéme. Budeme pracovať s cieľom základného princ- dosiahnuť základný princíp a síce propagovať rast a zamestnanosť. Predovšetkým v oblasti e, pôsobnosti tohoto výboru naše predsedníctvo sa bude sústredovať na 5 dôležitých priorít. To prvou témou je nezamestnanosť mladých. Druhou dôležitou prioritou je sociálny rozmer Európskej a menovej únie. Na treťom mieste máme boj proti chudobe a sociálnej exklúzii. Na štvrtom mieste máme sociálne hospodárstvo, No a na piatom mieste zelený rast. Tieto základné priority budú propagované v rámci celého procesu revízie Európskej stratégie do roku 2020 a práve tu talianské predsedníctvo bude upriemovať veľkú mieru pozornosti tak aby sme využili všetky formácie pracovné, ktoré máme na úrovni rady. My plánujeme venovať tejto téme aj Radu ministrov EPSCO 16. oktobra v Luxemburgu a zároveň to bude predmetom rokovania sociálneho samitu alebo tripartitného samitu, ktorý sa bude konať večer 23. oktobra. Dovolte mi teda ilustrovať tie základné ciele, ktoré chceme dosahovať počas nášho semestra. Bude to postavené na troch kľúčových aspektoch, troch, troch osiach. Tými prvými sú ciele, potom sú to nástroje a na záver je to riadenie a správa. Na začiatok teda budem hovoriť o tej governance, teda riadenie a správe a tu je naozaj dôležité hovoriť v tomto kontexte aj o európskom semestri. A zároveň, ako zabezpečiť, že tento európsky semester bude účinnejší, tak aby sme dosahovali ciele európskej stratégie do roku 2020. V oktobri plánujeme otvoriť veľmi úprimnú výmenu názorov medzi nami a komisiou, tak aby sme vytýčili základné návrhy, ktoré dokážu, dokážu posilňovať ownership, teda spoluvlastníctvo. E, posilníme nástroje dohľadu, budeme e, prehlbovať zdieľanie tohto bremena so základnými spoluaktérmi, zároveň nastavenie konkrétnych cieľov a časových limitov, tak aby sme zabezpečili e, účinnejšie nastavenie systémov a väčšie stimuly. Talianské predsedníctvo naozaj počíta s aktívnou spoluprácou s Európskym parlamentom počas Európskeho semestra aj v procese EU 2020 a dúfame, že sa budeme môcť spolahnuť na vašu konštruktívnu spolúčasť v rámci tohoto procesu reflexie. Pôjdeme teraz k špecifickým prioritám, ktoré som spomenul na začiatku. Teda najmä je to nezamestnanosť mladých, je to jedna z tých základných víziev, pred ktorými stojí Európa. A to bude práve predmet tretieho samitu po Berlíne a Paríži, ktorý sa bude, ktorým sa bude končiť ten talianský semester. E, budeme sa zameriavať najmä na makroekonomické politiky, ktoré dokážu tvoriť zamestnanosť, pracovné miesta a zároveň na dôležitosť toho, ako musíme zabezpečovať e, kvalitu a udržateľnosť v rámci záruky pre mladých. Musia to byť nástroje štruktúrálneho charakteru, ktoré nám pomôžu vysporiadať sa s týmto problémom. Budeme hovoriť o tejto téme aj na Rade ministrov EPSCOM počas decembrového zasadnutia, ktorá bude poprvýkrát organizovaná spolu s Radou ministrov pre školstvo a mládež mládež. Dôležitosť tejto otázky nezamestnanosti mladých ale nás nesmie odkloniť od iných dôležitých priorit, ako napríklad boj proti nezamestnanosti dlhodobého charakteru a zároveň nezamestnanosti žien. Druhá prioritná téma, ktorej sa chceme venovať, je téma posilnenia e, sociálneho rozmeru Európskej menovej únie. Na neformálnej rade ministrov, ktorá sa konala v Miláne minulý týždeň, sme hovorilo, hovorili o tejto téme na politickej úrovni a hovorili sme o tzv. automatických stabilizátoroch. Snažíme sa vytvoriť podmienky pre inštitúcie, tak aby sme vytvorili schému e, dotácií v rámci podpory e, európskej alebo nezamestnanosti na európskej úrovni. Poprvýkrát sme o tomto diskutovali tak ministri, ako aj sociálni partnery na európskej úrovni a vytvorili sme takú prvú skutočnú príležitosť pre výmenu názorov a hľadali sme tie správne z celej skupiny rôznych možností a je dôležité, aby sme e, posúdili dopad e, týchto stabilizačných nástrojov, najmä čo sa týka komplexnej účinnosti a komplexného nastavenia pracovných politík, aktívnych politík trhu práce na úrovni všetkých členských štátov. Vieme, že to je veľmi kontroverzná téma, ale aj v tomto smere je veľmi dôležitá úroha parlamentu. Parlament tu propagoval e, otvorenú diskusiu a môže v tomto smere zohrať naozaj dôležitú úlohu. Neformálna rada ministrov e, z Milána potom ma privádza aj k ďalším dôležitým témam. Je to boj proti chudobe a sociálnej exklúzii e, v súvislosti s revíziou stratégie EU 2020 pred 4 rokmi e, teda pardon, 4 e, roky potom, ako sme spustili európsku stratégiu do roku 2020, e, všetci si uvedomujeme, aká e, hlboká a nečakane zložitá je táto kríza, aké veľké presahy má. Máme tu 20 miliónov ľudí, ktorí sú sociálne vylúčení a vlastne čelia riziku sociálneho vylúčenia až do roku 2020. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme zachovali vysokú mieru ambície v oblasti boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, od roku 2010 až do konca tohoto obdobia. Je naozaj dôležité, aby sme možno revidovali kľúčové indikátory, ktoré majú monitorovať tento cieľ. Um, tieto ciele boli už uh, výsledkom politických kompromisov. V Miláne sme sa sústredili najmä na to, aké úsilie musia členské štáty, či už samostatne alebo spolu, um, venovať v rámci boja proti chudobe a zároveň aké nástroje treba vytvoriť preto, aby sme účinnejšie dosahovali ciele uh, v oblasti uh, sociálnej politiky a ako sa im venovať v národných rozpočtoch. Téma sociálneho hospodárstva, ďalšia dôležitá téma, je zatiaľ na okraji národných politik, aj na okraji európskej politiky a preto je to kľúčová téma, preto aby sme dokázali dlhodobo zakotviť rast a zároveň zabezpečili blahobyt. Ehm, až e, doteraz sme častokrát rozmýšľali v kontexte verejného a súkromného a tretí sektor sme považovali ako, za akúsi vedľajšiu kolaj. Ale e, v stredobode našej pozornosti musí byť spoločnosť, e, ktorá, najmä ľudia, ktorí každodenne narážajú na svoje problémy, ktorí majú celú radu rôznych potrieb, ktoré, ktoré, na ktoré štát nevie alebo nemôže odpovedať, alebo ktoré trh nepovažuje za produktívne. A s mojimi kolegami sme hľadali nástroj, ako ako vlastne kriticky vnímať sociálne hospodárstvo a sociálnu ekonomiku a zároveň ako propagovať rozvoj tých oblastí, ktoré doposiaľ nie sú dostatočne rozvinuté a zároveň tak generovať nové pracovné miesta a novú kvalitu. Ďalší sektor, ktorý si zaslúži väčšie prehlbenie a väčší dôraz, je téma, ktorá bola otvorená opäť eh, s ministrami eh, spolu v Miláne a aj s ministrami životného eh, prostredia. Je to téma zeleného rastu to, je obrovská, to sú obrovské možnosti, ktoré sme ešte zďaleka nevyužili, najmä v oblasti tvorby nových pracovných príležitostí. A je dôležité, aby sme pozorne čelili tým rizikám, na ktoré narážame pri presunie k tomuto zelenému hospodárstvu, aby sme neohrozili zamestnanosť. Všetky tieto témy si určite zaslúžia vašu pozornosť. Myslím si, že spolupráca medzi našimi inštitúciami je kľúčová preto, aby sme propagovali rast a najmä v tomto ťažkom období zabezpečili udržateľný rast a tvorbu pracovných príležitostí otázky. Dovolte mi teraz e, možno naznačiť, e, aké témy, aké nástroje máme v jednotlivých legislatívnych oblastiach, ktoré chceme otvoriť. Predovšetkým je to návrh rozhodnutia o šedej práci E, nelegálnej práci. Je to téma, ktorá si vyžaduje obrovské úsilie, najmä v oblasti prevencie, ale aj v oblasti e, odhalovania. E, nedeklarovaná práca má obrovské a závažné dopady, najmä na kvalitu a podmienky výkonu práce, ale aj na reálnu hospodárskú súťaž, najmä v oblasti sociálneho dumpingu, ale aj v oblasti verejného rozpočtu. Návrh rozhodnutia zo strany komisie Eh, sa snaží vytvoriť eh, takú európsku platformu, v rámci ktorého, ktorej budeme posilňovať spoluprácu medzi členskými štátmi a európskou úrovňou, tak aby sme účinnejšie odhalovali tento fenomén, ktorý je tak závažný. Táto platforma by mala zoskupiť všetky kontrolné orgány, aj ostatné zapojené strany, e, najmä zástupcov e, poskytovateľov práce a zamestnávateľov na celej európskej úrovni, aby sme si vymieniali skúsenosti, úspešné postupy a praxe, zároveň aby sme e, posilňovali národné a európske nástroje, ktoré nám umožnia bojovať proti takýmto nelegálnym formám zamestnávania a zároveň riešili napríklad európske informačné kampane. V tomto smere sa práca vyvíja veľmi konštruktívne a máme, som naozaj veľkým optimistom v tom, aby sa nám podarilo už v októbri možno dosiahnuť takú základnú orientáciu tejto, tohoto budúceho rozhodnutia. Nie je to vždy jednoduché rozdeľovať eh, si úlohy a možno hľadať eh, účinné nástroje, najmä v takýchto oblastiach, kde sú tak odlišné postupy medzi členskými štátmi, ale tento um, fenomén je spoločný pre nás všetkých a musíme nájsť spoločné riešenie. V každom prípade by som v tomto smere chcel zdôrazniť, že text tohoto rozhodnutia bude do istej miery zapájať všetky členské štáty a zároveň niektoré členské štáty budú mať e, možnosť aj účinnejšie prispievať, e, najmä tie, ktoré majú vysoko vyvinuté tieto sektory orgánov, dohľadu a tak ďalej. A zároveň budeme e, sledovať a monitorovať účinnosť na úrovni jednotlivých členských štátov. Zároveň je tu dôležité, aby sme dokázali aj na neformálnej úrovni možno vytvoriť priestor pre informálnu výmenu názorov ohľadom tohoto rozhodnutia, ktoré je tak dôležité. Ďalšia téma, ktorá je veľmi dôležitá a je momentálne na stole a venujeme tomu veľkú energiu a to je nariadenie, ktoré hovorí o Európskej sieti služieb zamestnanosti EURES. Tento nástroj naozaj dokáže uľahčovať mobilitu pracovných síl je to, tém, je to nástroj, ktorú máme blízko pri srdci a zdôrazňujeme sme ju aj na neformálnej rade ministrov. Táto sieť, RETE, teda sieť EURES musí byť reformovaná, tak aby dokázala účinnejšie poskytovať služby celej Európe, najmä mladým. Mladí majú naozaj väčšiu predispozíciu na mobilitu a je našou povinnosťou dať im k dispozícii podporné služby, ktoré im dokážu uľahčiť tento proces hľadania, tvor, hľadania práce, tak aby sme im umožnili skombinovať osobný rast s profesionálnou realizáciou. E, snažili sme sa preskúmať tento návrh už počas gréckého predsedníctva a teraz sa budeme opierať o tie výsledky, ktoré sme dosiahli počas predchádzajúceho semestra, tak aby sme posunuli sa ďalej v rámci týchto rokovaní a dosiahli rýchlu dohodu na úrovni Rady ministrov. Ehm, neskrývame ani to, že tu máme ešte ďalšie aspekty, ktoré si žiadajú prehlbenie, ale e, sme upokojení skutočnosťou, že tu je dobrá, dobré zdieľanie tých základných cieľov, ktoré chceme dosiahnuť a tých benefitov, ktoré dokážeme e, z tohoto vyťažiť, najmä čo sa týka mladých. Aj v tomto smere naozaj dúfame, že budeme môcť viesť e, konštruktívny dialog e, ešte s súčasnou komisiou, ktorá bude nahradená tom novou. V každom prípade mi dovolte ešte spomenúť aj návrh smernice o pracovníkoch na mori, ktorá zabezpečí vlastne homogénne uplatňovanie pracovných práv a ktorá je preskumovaná radou v tomto smere naozaj vieme, že tu sú niektoré obavy ohľadom e, možných dopadov e, alebo negatívnych dopadov, ktoré by toto mohlo e, vlastne spôsobiť pre celý sektor, najmä v oblasti globálnej konkurencie a globálnej hospodárskej súťaže. Ale sme si istí, že zlepšenie pracovných podmienok a dlhodobá, dlhodobý dialog nám pomôže prekonať tieto problémy. Sme si istí, že komisia bude rýchlo môcť reagovať na tieto obavy a budeme môcť napredovať v tejto téme. My naozaj budeme veľmi radi, ak sa nám podarí dosiahnuť tieto ciele v rámci nášho pol roka ako predsedníckej krajiny. Skôr ako e, ukončím svoje vystúpenie, dovolte mi e, poďakovať vám a želám vám úspešnú prácu. Európa e, zažíva veľmi ťažké obdobie, prežíva mnohé skúšky a naozaj je dôležité, aby sme dokázali spoločne hľadať riešenia, každý v rámci svojej role, každý v rámci svojej pôsobnosti, tak aby sme dokázali spoločne zabezpečiť lepšiu Európu pre všetkých. Ďakujem pekne. Lieber Herr Minister, recht herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Vážený pán minister, veľmi pekne vám ďakujem za toto objasnenie. Myslím si, že naozaj ste predložili veľmi e, veľa e, záležitostí, ktoré e, by mohli byť vlastne obsahom našej rozsiahlej diskusie. Mám už pripravený zoznam rečníkov, tých, ktorí sa prihlásili o slovo. 22 členov výboru vrátane koordinátorov, takže 22 v rámci jednej hodiny, to je dosť náročný program a keď sa pozriem na to, koľko je hodín, je vlastne 15.30. A preto by som chcel navrhnúť následovný postup. V, tej, v tom prvom kole by som požiadal koordinátorov jednotlivých politických e, skupín a postupovali by sme podľa veľkosti týchto skupín. Ale prosím vás, ak by som vás mohol požiadať maximálne dve minúty. Ja si naozaj myslím, že s týmto nejaké problémy nebudú e, mať ostatní a potom v tom druhom kole by sme e, vyvolali tých ostatných e, rečníkov, ktorí sa prihlásili o slovo. András si to už poznačil, ale ja by som bol veľmi rád, keby toto kolo nebolo veľmi dlhé a keby sme mohli v podstate uzavrieť tento zoznam členov, ktorí sa hlásia o slovo. Takže chcel by som teraz požiadať o slovo koordinátorov. Prvé slovo, prvé slovo udelujem kolegovi Hansovi Van Beckerovi. A v ktorý zastupuje Galikásu, ktorý ho nevidím sedieť e, v tejto miestnosti. Veľmi pekne vám ďakujem, pán predseda, za slovo. Pán minister, budem podľa možností veľmi stručný. Naozaj uh, som veľmi potešený uh, tým ťažiskom uh, predsedníctva. Naozaj si myslím, že sa zameriavate skutočne na nezamestnanosť, ale chcel by som počiarknúť, že uh, sú to naozaj záležitosti, ktoré v podstate je potrebné korelovať istým spôsobom aj s tými bod, dvoma bodmi, ktoré už boli tu odzneli a s tými e, piatimi e, záležitostiami, o ktorých ste hovorili. E, samozrejme, že ide o sociálne hospodárstvo, o zelený rast a tak ďalej. Zelené a biele hospodárstvo majú obrovský potenciál, pokiaľ ide o zamestnanosť, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest. Samozrejme, že je prioritou aj boj proti chudobe a sociálnemu vyčleňovaniu. A samozrejme, že som potešený tým, že tomuto veľmi vysokú hodnotu pripisuje tento talianský semester. A pokiaľ ide o ten sivý <clears throat> trh, ja si naozaj myslím, že je potrebné spraviť isté e, kroky e, v nadväznosti na prevenciu a toto je skutočne potrebné počiarkni, počiarknúť a okrem toho v tomto spojení by som chcel povedať, že je potrebné e, si uvedomiť, že faktory rastu zohrávajú mimoriadne veľkú úlohu. Je potrebné naozaj začať uplatňovať také modely, ktoré by pomohli Európe a aj sociálnym partnerom a každopádne e, by bolo potrebné toto presadzovať e, a to je mimoriadne dôležité. Ja si naozaj myslím, že môžeme očakávať e, predsedníctvo, ktoré bude skutočne veľmi činorodé a celkom určite koncepcie talianského predsedníctva môžeme len podporovať. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme a pánovi kolegovi Bekerovi. Bolo to takmer, poved, tak povediac, presne na sekundu. Juta Steiger, e, veľmi pekne vám ďakujeme e, za to, čo ste predložili, pán minister. Každopádne sme vám vďační za spoluprácu e, s parlamentom a s týmto výborom. Viete veľmi dobre, že parlament je veľmi potešený tým, keď rada skutočne počúva isté veci a samozrejme, že som mimoriadne rada tým, ktoré sú tie hlavné body, ktoré si stanovilo talianské predsedníctvo. Makroekonomické um, stabilizátory sú mimoriadne dôležité a Európa uh, skutočne potrebuje istý nástroj uh, pre túto krízovú dobu, potrebuje uh, nástroj solidarity a my v tomto výbore sme skutočne presvedčení, že je potrebné naozaj obsahu obsiažnú diskusiu, ktorá má nejaký obsah ďalej e, viesť. A Európa má veľmi veľa mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní a musíme presadzovať isté e, veci a o tom sa hovorilo aj e, minulý týždeň e, v rámci plenárky v Štrasburgu a my sme požadovali isté veci. Vy takisto chválite túto mobilitu, všetko e, to, čo podporuje takúto naozaj E, dobrovoľnú mobilitu, lenže tá mobilita bohužiaľ e, tú nezamestnanosť e, mladých ľudí v Európe nevyrieši. A potrebujeme naozaj, tak ako ste povedali, isté investície do hospodárstva a do dobrých pracovných miest. Pokiaľ ide o sociálne dimenzie a pokiaľ ide o úlohu a rolu, ktorú zohrávajú ženy a tak ďalej. Tam je potrebné naozaj sociálny pokrok počiarknúť a je to mimoriadne dôležité a potrebné je všetky e, opatrenia e, využívať, pokiaľ ide o e, dumping sociálny alebo mzdový dumping a tak ďalej. Musíme si stanoviť veľmi jasné ciele a aj v európskom semestri toto presadzovať. A je pre mňa veľmi dôležité povedať následovnú vec, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž. Hospodárska súťaž nemôže byť jedinou orientáciou. Ja si naozaj myslím, že uh, my tu vo výbore pre zamestnanosť spolu s vami ako človekom, ktorý bol um, ministrom pre zamestnanosť, my musíme brať do úvahy situáciu zamestnávateľov, zamestnancov a tak ďalej a ist, zasadzovať sa isté veci. A um, dúfame, že naozaj sa vám podarí dosiahnuť isté veci v rámci rady. My sme hovorili o platforme proti čiernej práci a toto je bod, ktorý by sme naozaj mali prediskutovať. Musíme naozaj e, zabezpečiť, že táto platforma bude poskytovať istú spoločnú kontrolu a moja otázka znie, respektíve chcem povedať, že by sme nemali byť národne egoistickí, ale mali by sme naozaj v podstate európsky sa snažiť bojovať proti čiernej práci to Juta je absolútnou pravdou. Teraz dávam eh, slovo Antair McIntyre. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a zdieľali s nami všetky tieto vaše úmysly a plány najmä čo sa týka rastu a zamestnanosti. Myslím si, že naozaj budete mať veľmi náročných e, pár mesiacov pred vami, keď sa pozrieme ten zoznam toho všetkého, čo chcete dosiahnuť. Takže veľmi stručne o nezamestnanosti mladých, pretože podľa mňa to je téma, ktorá je mimoriadne blízko pri srdci tohoto výboru a je to téma, o ktorej musíme hovoriť. Nedávno sme minulý týždeň schválili aj uznesenie k tejto téme. Myslím si, že s cieľom vytvoriť viac e, práce pre mladých musíme vytvoriť priestor, v rámci ktorého firmy dokážu rásť a tvoriť pracovné miesta. Európsky ministri, Európsky parlament nedokáže tvoriť pracovné miesta, ale môžeme vytvoriť to správne prostredie, v ktorom e, pracovné miesta budú vznikať. A malé a stredné podniky, najmä tie, tie tvoria najviac pracovných príležitostí. 85% pracovných miest je v malých a stredných podnikoch a mňa zaujíma, ako si myslíte, ako môžeme pomôcť malým a stredným podnikom, aby dokázali rásť a tvoriť pracovné miesta. Druhá oblasť je e, vlastne nesúlad medzi vzdelaním a pracovným dopytom. Máme tu vlastne e, firmy, ktoré potrebujú e, zamestnancov a mladých ľudí, ktorí tieto zručnosti na dané miesta nemajú. A práve tento nesúlad vlastne vytvára veľké problémy. Je tu mnoho pracovných miest, ktoré by mohli byť obsadené, ak by sme mali dané zručnosti u mladých ľudí. A mňa zaujíma, čo si o tom myslíte. Zároveň vítam myšlienku, čítal som si to vo vašom dokumente, o tom, aby sme zdieľali úspešné postupy. E, mne sa zdá, že v oblasti zamestnanosti je naozaj veľký rozdiel medzi severom a juhom. Je skutočne pravda, že tu nie je jedno riešenie, ktoré platí pre všetkých, pretože niečo, čo funguje e, v Spojenom kráľovstve, to ešte neznamená, že to bude fungovať v Taliansku. Ale bola by som veľmi rada, ak by sme dokázali detálnejšie preskúmať tie oblasti, kde naozaj dokážeme vidieť prax alebo politiky a postupy, ktoré sú účinné a, a ako sa navzájom od seba učiť. A posledná téma, čo chcem povedať, sa týka toho uisťovania, čiže, pardon, reshoring, čiže prinášať pracovné miesta, ktoré unikli mimo Európskej únie naspäť do Európskej únie. Vidíme, že sa to deje, máme tu už veľa takýchto príkladov a rada by som poznala vaše názory hľadom toho, ako tento trend posilniť. Ďakujem pekne. Dankeschön. Nun hat das Wort für die ALDE. Veľmi pekne ďakujem. Thank you and thank you, Minister, for... taking... Mariam, ďakujem veľmi pekne. Harkin. Ďakujem veľmi pekne a ja som veľmi radi, pán minister, že ste našli čas a že ste dnes popoludní prišli. V prvom rade a chcem povedať, že schválujem vaše priority a mám niekoľko otázok, ktoré by som vám chcela položiť, prosím vás. Vy hovoríte o tomto talianskom semestri a o tom, že je potrebné, tak povediac, posilniť istým spôsobom o, e, takéto vlastníctvo a parlament má presne takýto istý názor. Chcel by som, chcela by som počuť vaše názory a pokiaľ ide o to, akú úlohu by parlament mohol zohrať, pretože to nám dáva demokratickú legitimnosť a to veľmi potrebujeme. Vy ste hovorili o nezamestnanosti mladých a o makroekonomických politikách. Prosím vás, mohli by ste nám e, nejakú predstavu predostrieť? kde ste hovorili o istej politike, pokiaľ ide o e, finančnú stabilitu a e, garancie pre mladých. A pokiaľ je ide o otázku zdrojov. Ak zdroje sú e, problematické pre členské krajiny, tak by ste mali o tom hovoriť. Takisto ste hovorili o automatických stabilizátoroch a to je kontroverzná otázka. O tom sme diskutovali už niekoľkokrát, aspoň niekoľkokrát e, na, v rámci zasadaní posledných e, tohto výboru. Takže dosiahol sa nejaký hmatateľný progr- pokrok, ktorý by ste nám mohli uh, Um, oznámiť. A samozrejme, že vy ste hovorili o istej korelácii, o istom uh, účinku, tak povediať, spákového mechanizmu. Máte nejaké špecifické iniciatívy, pretože ja si naozaj myslím, že uh, toto je záležitosť, o ktorú má talianské predsedníctvo mimoriadný záujem. Keby ste mohli predložiť nejaké špecifické iniciatívy, pokiaľ ide o profil uh, takejto sociálnej ekonomiky, pretože toto by mohlo zohrávať veľmi dôležitú úlohu a dúfam, že som nepresiahla ten časový limit dvoch minút. Ďakujem vám. Takže ten čas nejako dobehneme. A teraz za GUE a NGL Reniaro de la Cari. Nevidím eh, ho v miestnosti a Patrik pred pokladám, že ho nezastupuje, takže potom um, im dáme slovo neskôr za zelených. Jean Lambert je na rade. Ďakujem vám, pán predseda. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj talianskému predsedníctvu za prezentáciu. Veľa vecí z toho vítame. Naša skupina sociálna ekonomika, to, čo hovoríte o hm, váhe sociálneho rozmora, rozmeru európskeho semestra. Chcem sa opýtať dve veci ohľadne rozmeru proti chudobe, to ste spomínali či chcete rozšíriť toto len nie, že by ste zvýšili tie príjmy, najnižšie príjmy, ale celú redukciu nerovností medzi najbohatšími a najchudobnejšími. A či toto môže ovplyvniť odporúčania ohľadne ukazovateľov, ktoré možno predložíte z hľadiska hotenia návrhov členských štátov. Taktiež chcem naviazať na to, čo Marian hovorila o vláde a vlastníctve. Tento výbor si s tým robí vážne starosti a to je neprítomnosť občianskej spoločnosti v procese semestra v mnohých krajinách neprítomnosť národných parlamentov v niektorých z nich a či sa na toto tiež konkrétne sústredíte a tiež z hľadiska nerovnosti. Viem, že talianské predsedníctvo hovorilo o snahe priniesť život do rozšírenia legislatívy ohľadne smernice protidiskriminačnej. A či môžete povedať niečo o tomto, lebo v tomto výbore vieme, že veľa talentov sa premrhá a napokon z pohľadu mojej skupiny to, to je zelený vývoj, to je dôležité pre nás. A či hovoríte o s, s hospodárskymi ministrami o investičnom rozmere v tomto sektore a oblasť zručnosti, to je samozrejme e- extrémne dôležité, lebo môžete mať veľa zručných ľudí, keď neexistuje investícia do sektorov na e, prinášanie nových pracovných miest. To nie je pozitívne. Ďakujem pekne za e FTD. Teraz Lauda Adžea má slovo. Príjemné popoludne, vážený pán minister Polety. Tuto som hneď pred vami. Takže chcem len pripomenúť, že vy hovoríte o sociálnej mobilite. My v Taliansku bohužiaľ hovoríme o e, sociálnom obmedzovaní, pretože chýba tu čosi také základné ako sociálne siete. Soci- niečo, čo dokáže zachytávať ľudí, ktorí sa nemôžu takýmto spôsobom prepadnúť. A tieto siete ale ľudia zachytávajú a nedokážu sa pohybovať e, vlastne horizontálne na trhu práce. Máme tu veľa ľudí, veľa starých eh, pracovníkov vo vyššom veku, ktorí boli prepustení a častokrát eh, sú ľudia nútení vlastne meniť prácu um, práve kvôli tomu, ako sú obmedzovaní alebo ako sú im, ako sú im hádzané pod, polena pod nohy. Treba si uvedomiť, že je tu akási snaha vlastne umelo zasahovať do možností, do, do aktivít ľudí. Ľudia nedokážu investovať sami do svojej budúcnosti sú to ohrození pracovníci alebo mladí pracovníci a a keď napríklad môj e, manžel, manželka je nezamestnaný alebo ohrozen, na ohrozenom pracovnom mieste a nedostanem pôžičku od banky. A chcela by som vám e, pripomenúť, že v Davose najväčší svetoví ekonómovia dokázali, že vlastne skutočné svetové bohatstvo je v rukách veľmi malého množstva ľudí, ktorí ho využívajú a ktorí vlastne ho podporujú eh, pre seba, tak povedať, bez práce. Eh, ja sa chcem spýtať, či možno E, nie je už čas na to, aby sme e, eliminovali tzv. sociálne amortizátory a zároveň vytvorili sociálne nástroje, ktoré posilnia e, motiváciu pracovať a najmä mali by sme zabezpečiť adekvátny prístup k príjmu, pretože treba si uvedomiť, že bohatstvo by malo byť účinnejšie distribuované medzi všetkých občanov. Ďakujem pekne. So, you. Takže ďakujem pekne to bolo kolo koordinátorov s výnimkou Rinia Roniakári, ktorá teraz opustila miestnosť. Myslím, že potom neskôr ju ešte zaradíme. Takže chcem teraz dostal som informáciu, že musíme skrátiť čas pre rečníkov na minútu 30, po pre koordinátorov by to bolo nefér, lebo to je skupinový výkon a dodržali to viac menej, ten svoj termín. Ja chcem zostať pri tom termíne dve minúty, keď to prekročíte. Potrebujeme aj najprv si to vyskúšame s kolejom Bachom a uvidíme, ako nám to nakoniec časovo vyjde. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán minister, za vaše informácie máte veľmi odvážny program, ktorý ste predstavili a ja vám želám k tomu veľa úspechu. Chcem byť stručný a ušetriť trošku času. Mám dve konkrétne otázky. Poprvé, vy ste spomenuli, spomenuli iniciatívu ilegálnej práce a myslím, že ďalší problém je sociálny dumping v rámci Európy, najmä v oblasti dopravy, ale nie len v doprave, ale aj v iných odvetviach v stavebníctve čistiace služby a tak ďalej. A chcem sa vás spýtať, či budete mať nejakú iniciatívu v rámci kola ministrov a spomeniete túto tému a či tomu dáte nejakú prednosť. Po druhé, hovoríte o boji proti chudobe a k tejto téme vás chcem podporiť a môžem vám poželať veľa šťastia, aby ste sa toho ujali a chcem vám tu poprosiť, zvlášť v rámci oblasti chudoby, tí najchudobnejší z chudobných, to sú bezdomovci. A ja si myslím, že dosť málo sa o tom hovorí a myslím si, že aj tu by mala byť bezpodmenečne takáto iniciatíva. Pravidelne budeme informovaní zo strany komisie, to bude kompetencia členských štátov a chcem vás tu poprosiť, aby ste rozbehli iniciatívu aj v tomto smere. Ďakujem pekne. Teraz Elena Gentile. Buongiorno, Dobrý deň, pán eh, predseda. Zároveň vítam aj vás, pán minister Polety. Počúvala som veľmi pozorne eh, všetko to, čo tu zaznelo eh, jednotlivé body, ktoré si pripravil pán minister pre tento výbor. Pridala by som možno k tomu ešte niekoľko ďalších prvkov, tak aby sme e, mohli diskutovať o témach, ktoré, ktoré si zaslúžia byť v stredobode nášho záujmu. A sú to témy, ktoré by nám naozaj nemali uniknúť z, nášho, e, z, našej, z našej činnosti. Jednak je to práca žien, nezamestnanosť žien, najmä v oblasti e, konsolidácie alebo zosúľaďovania pracovného a rodinného života. Je to téma, ktorá je veľmi dôležitá. Je dôležitá, aby sa dostala možno do stredobodu našeho záujmu, aby ženy dokázali zosúľadiť svoju prácu, svoje ambície a zároveň tie výzve, výzvy, ktorým čelia v rodinnej oblasti Pán minister, to je téma, ktorá, ktorá viedla k tomu, že toľko, toľko ľudí prišlo o prácu. Je dobré, že hovoríme o mladých, pokračujeme v tom, je to dôležité, mali by sme ale aj veľmi pozorne hodnotiť a možno posudzovať to, akým spôsobom záruka pre mladých eh, dnes eh, je uplatňovaná v mnohých oblastiach a v mnohých krajinách Hovorím aj napríklad o skúsenostiach, ktoré mám z môjho regiónu, odkiaľ ja pochádzam, ale zároveň je dôležité, aby sme e, nezabudali vnímať aj niektoré iné prekážky, najmä ľudia, ktorí sú mimo trhu práce alebo ktorí nedokážu využívať aktívne nástroje trhu práce. Je to najmä téma súvisiaca s nelegálnou prácou a tu, pán minister, by sme naozaj mali e, zamerať našu reflexiu aj na to, ako zamerať naše návrhy tak, aby boli naozaj úplne horizontálne a presahovali sa aj s prácou e, iných výborov, najmä napríklad otázka imigrácia. To je, imigrácie. To je téma, ktorá nezaznela v tejto sále, ale zaznela napríklad na pléne, najmä z očí v oči tej náročnej situácie, ktorú začína Taliansko, najmä juh Talianska to je tiež dôležitá téma. Možno tu je aj téma, ktorá súvisí s bojom proti chudobe a odhalovaním extrémnej chudoby. A identifikovaním prípadov extrémnej chudoby. Ja myslím, že máme tu všetky podmienky preto, aby sme naozaj dokázali urobiť e, veľký kus práce, tak aby sme dokázali e, využiť tie skúsenosti, ktoré v tomto smere už máme. E, hovorím tu najmä aj o zodpovednostiach vlády, aj vašej zodpovednosti, aby sme sa dokázali popasovať s tými témami, ktoré by mali byť stredobodom vašej pozornosti. Veľa šťastia v práci, pán minister. Ďakujem pekne, Tomas Mann. Ďakujem pekne. Vy ste správne povedali, že priorita číslo jedna je téma boja proti nezamestnanosti mladých ľudí. Musíme hľadať pracovné miesta pre mladých ľudí. Vo výbore sme sa o toto snažili a robili sme to posledné roky. Bola jedna možnosť, garancia pre mladých, ale vieme, že slovo garancia je zložité, je to ambiciozne, ale chceme jasne vyjadriť, či to berieme vážne. A teraz pár slov k tomuto. Ide o to, ako to presadíme. 6 miliard eur, ktoré máme, bolo to primálo, viem, ale bol to začiatok. Uvidíme, čo tým dosiahneme. Ako môžeme toto dosiahnuť, pán minister, aby týchto 6 miliard bolo aj investovaných aby sme zistili, že niektoré členské štáty, ktoré peniaze nedostali vôbec, dôvod, lebo inštitúcie musia zdôvodniť prečo to majú dostať a musia dať prihlášky. Na to sú tam tí ľudia. Nemôže mladí čakať, kým príslušné orgány nebudú schopné eh, to, s týmto niečo urobiť. To je podľa mňa neúnosné. Treba urobiť viac. A čo môžete urobiť vy? A čo urobíte? Mám otázku a človek má chuť na odpoveď. Ja, som, ja mám paralelný výbor, ale môj tým je tam možno bude niečo konkrétne, pán minister, a to by nám s určitosťou pomohlo. Ďakujem pekne. Ďakujem, Tomas. Teraz Brando Benefici. Benif- Benifei. Benifei, prepačte. Tam sú veľké rozdiely vo vyslovnosti Vážený pán minister, vážený, vážený pán predseda, som naozaj veľmi rád, že sa e, môžem vyjadriť aj v tejto novej pozícii ako poslanec Európskeho parlamentu, ako člen výboru pre e, zamestnanosť a sociálne záležitosti. Juncker sa na poslednej plenárke jasne vyjadrilo dôležitosti toho, aby, sme, aby sa nová komisia zaangažovala do boja proti nezamestnanosti najmä, do boja proti nezamestnanosti mladých Schválili sme v tomto smere uznesenie ako Európsky parlament k tejto téme. A tu sme zdôraznili niektoré konkrétne otázky, najmä skupina, ktoré som súčasťou, sa po toto podpísala. Týka sa to najmä diskriminácií, na ktorú narážajú mladí ľudia z mnohých krajín, kde tu je obrovská nehomogenita v oblasti eh, mier nezamestnanosti mladých. Tu vidíme veľké rozdiely. Zároveň je tu nevyhnutnosť rozšíriť mobilitu mladých ľudí na trhu práce, aj z pohľadu naplnenia potrieb na jednotnom trhu. Myslím si, že je naozaj dôležité, aby sme predložili návrh a konkrétne ciele, ako už aj predkladajú aj konkrétne vlády, napríklad Talianska, aby sme dokázali e, si vytýčiť nejaké kvóty, napríklad kvóty národného spolufinancovania pre projekty, ktoré sú podporované v rámci európskej regionálnej rozvojovej politiky a tak ďalej, alebo čo, kvóty čo do e, percentuálnych bodov HDP. E, eh, je dôležité, aby sme zvýšili objem zdrojov, ktoré používame pre tvorbu nových pracovných miest no, v tomto smere by som rád eh, povedal dva špecifické body, dva špecifické žiadosti. Možno je to taká snaha upresniť si niektoré témy. Napríklad sa tu hovorilo o tom, že chcete posilniť sieť EURES, pretože aj téma služieb v zamestnanosti pre naše krajiny je naozaj dôležitá, dôležitou témou aj pre naše krajiny. Vidíme, že tu máme veľmi rozdielnú účinnosť medzi jednotlivými systémami a tu by som rád vedel, ako, v akom bode sa nachádzame, aby sme sa dokázali navzájom od seba učiť aj pre nás, možno talianských poslancov, ale pre všetkých eh, je to téma, ktorá je veľmi dôležitá. Je to vlastne otázka automatických stabilizátorov. Takže to je téma, ktorá je veľmi dôležitá a nachádza sa aj v programe talianského predsedníctva. Takže o tomto by sme možno chceli viac informácií. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcem vám pripomenúť súrne tie dve minúty. A teraz Veronika Lope Fontánie. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Naozaj ďakujem veľmi pekne aj vám, pán minister, za to, že ste sa dnes zúčastnili na prvom zasadnutí výboru pre zamestnanosť. Ja myslím, že to je naozaj veľmi eh, veľmi viacznačné, že hneď na prvom zasadnutí výboru máme ministra, ktorý nám popísal priority. Pravda je taká, že ja sa podpisujem pod tieto priority a želám vám veľa šťastia, lebo to podľa mňa je naozaj veľmi dôležité pre všetky krajiny, najmä pre moju krajinu. Je to veľmi dôležité, aby sa vám darilo. Budem veľmi stručná, pretože viacerí kolegovia predo mnou e, prekročili e, rečnícky čas a hovorili o týchto témach. Už hovorili sme o európskom semestri, e, hovorilo sa aj o predchádzajúcom legislatívnom období, tam sme sa vyhlásili, alebo tam sme sa vlastne vyjadrili súhlasne k viacerým návrhom, ktorí tu boli, ale zdá sa, že si to nikto nevšimol. A preto by som bola naozaj veľmi rada, ak by sme mohli častejšie a intenzívnejšie diskutovať s radou ešte predtým, ako sa dokumenty schváľujú. E, ďalší z bodov, ktorý tu zaznel, strednodobé, hodnote, strednodobé hodnotenie stratégie EU 2020 je dôležité bojovať proti chudobe, ale obávam sa, že táto revízia stratégie bude zameraná skôr na to, aby sme znížili ambicioznosť týchto cieľov, aby sa nám ich potom nakoniec podarilo vôbec splniť. A mali by sme robiť naopak. Ďalšia otázka, e, možno Eh, hovorilo sa tu o zlepšení verejných služieb na trhu práce, aktívnych opatrení trhu práce. Na rade sa hovorilo o tom, že tá sieť eh, európskych služieb zamestnanosti bude dobrovoľná. Eh, my v Európskom parlamente my sme boli radšej, aby to bolo povinné. Čo si myslíte vy? A ďalší z bodov, ktorý bol medzi vašimi prioritami a aj pre nás to je priorita, to je boj proti nezamestnanosti mladých. Hovoríte tu o väčších e, fondoch, väčšom úsilí, odkiaľ budú pochádzať tieto fondy, tieto zdroje. Ste za to, aby sa zvýšil rozpočet pre e, iniciatívu zamestnanosť pre mladých, za roka pre mladých a to od roku 2016 a už aj ukončím, keďže aj ja sama vyčerpávam rečnícky čas, pri boji proti diskriminácii. Hovoríme aj o romskej komunity, komunite. Existuje aj konkrétny návrh pre túto populáciu. Ďakujem veľmi pekne a veľa šťastia. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, pán eh, Poleti za to, že ste eh, prišli. Nemám tlmočenie do švedštiny, takže prosím vás, prepačte mi, eh, že hovorím nie veľmi najlepšou angličtinou, ale to je spoločný jazyk tu v parlamente. Chcela by som povedať, že je to naozaj veľmi ambiciozný a dobrý program, ktorý italianské predsedníctvo teraz predložilo máte všetko na programe, čo by tam malo byť. Ja si naozaj myslím takisto, že je veľmi dôležité nezabúdať na problém, ktorý končí v extrémizme a v rôznych konfliktoch po celej Európe. A síce, že niektorí ľudia sú zúfali a snažia sa nájsť si prácu a niektorí ľudia zamestnávateľia toto využívajú a vytvárajú vlastne neistotu e, nízkymi platmi, nedeklarovanými pracovnými miestami, nie je tam nejaká istota, pokiaľ ide o tieto pracovné miesta a toto je extrémne e, silná záležitosť a je to veľmi nebezpečná záležitosť v európskom kontexte, takže je veľmi dobré, že sa zameriavate na sociálnu dimenziu, na makroekonomickú politiku, na nezamestnanosť eh, a, a, a eh, boj proti tejto nezamestnanosti, ale takisto je veľmi dôležité zabezpečiť, aby ľudia dostávali slušné platy za slušnú prácu. A ja si naozaj myslím, že toto je jedna z kľúčových vecí, ktoré by som chcela pridať ešte k vášmu programu. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť, veľmi pekne ďakujeme. Danuta Jasoviecka. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Som veľmi e, šťastná e, vďaka tomu, že talianské predsedníctvo máme s svojimi prioritami veľmi dôležité veci. Dôležité otázky, ktoré sú dôležitými otázkami pre tento výbor. Jednou z priorít je bojovať proti nezamestnanosti mladistvých. A od roku 2013 bolo vytvorených 2, <clears throat> vytvorené 2 milióny pracovných miest, ktoré ešte stále sú neobsadené. A toto je presne e, ten nesúlad medzi tými zručnosťami mladých ľudí a e, pracovnými príležitosťami. Takže e, o tom hovorila Juta a e, chcela by som sa vás opýtať, že čo s týmto chcete spraviť, pretože musíme byť rozhodní a musíme naozaj robiť patričné akčné kroky a ja by som chcela vedieť, že aké rozhodné bude v talianské predsedníctvo. Som veľmi šťastná e, aj kvôli tomu, že podporujete sociálne investície v Európe, chcete sa, snažíte sa zlepšiť kvalitu a stabilitu sociálnych modelov v Európe. V roku 2012 Európsky parlament prijal moju správu o sociálnych investíciách. My sme sa snažili apelovať na to, aby sa reformovali sociálne systémy a aby to nebol ten eh, model eh, welfare štátu, takzvaného štátu blahobytu, ale štátu, ktorý skutočne bude konať. Takže akým spôsobom bude eh, implementovať predsedníctvo vlastne skutočne túto úlohu Európskeho sociálneho modelu. A posledná vec, o ktorej by som chcela hovoriť, spôsob, ako zlepšiť vlastne dodržiavanie práv zamestnancov. Ak veľkú šancu má vytvorenie Európskej platformy proti boju za, na boj proti neregulovanej práci. Pán minister, ak talianské predsedníctvo spraví čo len jeden krok v nadväznosti na tie priority, ktoré ste načetli, tak sme skutočne dosiahli obrovský úspech, pretože jeden krok je vždy lepším krokom ako e, nejaké kroky. Takže aj tie malé kroky sú veľmi dôležité. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, zamestnanosť nezame, mladých ľudí uh, vlastne obdivuhodne dávate do centra svojho programu. V anglickej verzii tohto programu sa hovorí o tom, že chcete v podstate uh, prijať isté opatrenia proti e, istej e, prekérnosti, pokiaľ ide o tieto pracovné e, miesta. Chcela by som, aby ste nejakým spôsobom sa vyjadrili v nadväznosti na kvantitu a kvalitu takýchto pracovných miest pre mladých ľudí, pretože v mojom volebnom obdob, ob, ob, obvode mi povedal kolega o takých ľuďoch, ktorí naozaj pracujú, tak povediac, 27-hodinové zmeny v McDonalde. A, a ak niekto pracuje 27-hodinovú zmenu, robili sme všetko tak, ako sme mali spraviť? Ja sa obávam, že nie pretože e, sú to častokrát vlastne e, dočasné pracovné e, zmluvy, sú to zmluvy, v ktorých nie je stanovená dĺžka pracovnej doby a tak ďalej. Sú to skutočne prekerné záležitosti, ktoré ovplyvňujú kvalitu práce. A keby pán minister sa mohol vyjadriť k špecifickým krokom, e, ktoré chce talianské predsedníctvo predsadzovať, pokiaľ ide o kvalitu, nielen kvantitu pretože tí mladí ľudia sú tí, ktorí mimoriadne trpia práve takýmito vecami v nadväznosti na trh práce. Veľmi pekne ďakujem. Sofie, Ulrike? Mikrofón, bitte. Mikrofón, prosím. Ešte raz e, sa o to budem snažiť. Ďakujem za slovo, pán predseda, ďakujem, pán minister je cieľom talianského predsedníctva, pán Poletti, aby to bola skutočne Európa, ktorá je viac priateľsky naladená e, deťom, pretože akým spôsobom e, vlastne sa snažíte presadzovať a e, využívať vlastne skúsenosti Eh, jednotlivých členských štátov v nadväznosti na eh, politiku zameranú na rodinu. Ako to chcete ďalej presadzovať? Pretože pokiaľ ide o všetku túto nezamestnanosť mladých ľudí, ja si myslím, že musíme začať veľmi skoro. V konečnom dôsledku v podstate všetky tieto iniciatívy zamerané na zamestnanosť eh, musia sa zameriavať hlavne na zlepšenie politiky v nadväznosti na rodinu. A toto považujem naozaj za niečo, čo je udržateľné a čo má budúcnosť. A skutočne sa pýtam, že a myslím si, že Taliansko môže v tomto zohrávať naozaj veľmi významnú rolu, takže vám prajem veľa šťastia. Veľmi pekne ďakujeme. Teraz dávam slovo Ulrike Trabezius. Vážený pán minister Poletti, prvom rade vám veľmi pekne ďakujeme za to, že ste nám predstavili dnes svoj program. A pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých v Európe, keď o tom hovoríte, tak vám skutočne dávam za pravdu, pretože jedným z najdôležitejších eh, vecí je naozaj investícia do ďalšieho vzdelávania. Rada by som naozaj e, sa dozvedela od vás, že akým spôsobom môže Európsky parlament prispieť k tomu, aby sme bojovali proti tejto nezamestnanosti mladých ľudí. V prvom rade samozrejme zohľadňujúc to, že je potrebné e, prísť na korene, na dôvody takejto nezamestnanosti na jednej strane, ale na druhej strane vlastne musíme brať do úvahy to, že malé a stredne veľké podniky, ktoré vlastne v prvej eh, línii eh, ponúkajú pracovné miesta pre mladých ľudí, eh, sú v Európskej únie istým spôsobom práve tou pre, prílišnou reguláciou vlastne sa sú v súčasnosti v takej situácii, že vlastne strácajú konkurencieschopnosť a sú v dosť zložitej situácii. A pokiaľ ide o tie rokovania, ktoré prebehli v Miláne. Tam ste hovorili o spoločných sociálnych systémoch, ktoré by sa mali presadzovať a ktoré, e, ku ktorým by mali vlastne všetky členské štáty vlastne patriť. A chcela by som sa dozvedieť od vás, čo vlastne majú predstavovať tieto spoločné sociálne systémy. Richard Howard. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Vážený pán ministra, vy hovoríte častokrát o korporátnej sociálnej zodpovednosti a o, toto bolo samozrejme aj a, e, kľúčovým bodom, pokiaľ išlo o Taliansko. Vy ste hovorili samozrejme o istých intervenciách. Keby ste nám mohli povedať viac o tom, čo v tejto oblasti plánujete. A takisto by som chcel počuť a, e, a, váš názor na nefinančné e, podávanie e, správ e, ohlasovanie, kedy vlastne sa to bude prerokovávať v rámci rady. A pokiaľ ide o sociálnu zodpovednosť, tam ide skutočne o, globálnu iniciatívu, pokiaľ ide o, o vlastne oznamovanie a podávanie správ. A samozrejme, že je potrebné pomôcť aj v implementácii tejto smernice. Ste ochotní prijať takúto ponuku z našej strany? A okrem toho by som, pán minister, chcel vlastne pochváliť vašu vládu. Vy ste presadzali isté usmernenia, pokiaľ ide o OSN a E, snažíte sa naozaj presadzovať isté akčné e, plány. Takže pokiaľ ide o vaše predsedníctvo, e, nebude to len tento akčný plán, ktorý budete presadzovať vo vašej krajine, ale bude post- sa Ďakujem pekne. presvedčiť ostatné štáty, aby v tom pokračovali. Teraz, teraz má slovo Merari Coto. Ďakujem pekne, pán minister. Vítajte medzi nami, vítajte v Európskom parlamente, kde sa naozaj veľa hovorí o práci, ale málo sa tu pre prácu robí. Um, zdá sa, že aj vy ste neporušili túto tradíciu veľkým množstvom slov. Takže v prvom rade dve otázky. Európska únia, ktorá je formovaná 28 členskými štátmi, 28 hospodárstiev, 28 ekonomík, 28 iných systémov pravidiel, 28 odlišných daňových systémov a, a s, s daňami ako nikto na svete E, dá sa reálne hovoriť o Európskej únii a naozaj hovoriť o jednotnom trhu a niečom podobnom. Akým spôsobom chcete pracovať preto, aby sme tieto pravidlá zharmonizovali? Pretože vždy tu budú e, krajiny série A a série B ako vo futbale. A mm, vždy tu budú odlišné pracovné podmienky aj v celej Európskej únii. A ďalej v Taliansku je, sú viac ako 3 milióny nezamestnaných, 25 miliónov nezamestnaných je v Európe. A teda sa vás chcem spýtať, eh, pán minister, a možno by ste mali informovať aj pána Alfana a ďalších, že my nepotrebujeme ďalšie slova, my potrebujeme eh, migrantov vracať tam, odkiaľ pochádzajú. Nemôžeme ďalej trpieť to, aby stále viac a viac ľudí prichádzalo do Talianska, ktorí nedokážu nájsť prácu. Chcem sa spýtať, či zdieľate tento názor a zároveň, či, alebo či si myslíte to isté, čo Juncker, ktorý povedal, že v Európe budeme v najbližších rokoch vidieť 50 miliónov nových migrantov. Ďakujem pekne. Georgi Pirinsky má slovo. Minister... Ďakujem. Pán minister, v písaných prioritách talianského predsedníctva sa uvádza, že ekonomická kríza preukázala, tu som, že štruktúrálne reformy musia byť sprivádzavané opatreniami pre sociálnu koheziu alebo súdržnosť. Máte pocit, že pojem sociálnej súdržnosti môže byť uvedený do centra rozpravy o sociálnych politikách a o sociálnom rozmere ekonomickej a monetárnej únie, pretože sú ďalšie otázky, ktoré ste počuli doteraz. Je tu celá škála extrémne urgentných súdnych pro- problémov, ktoré sú spojené so sociálnou súdržnosťou a potom sú tu strednodobé a dlhodobé výzvy. Takže my čelíme v tomto parlamente výzvou pre tento výbor, aby sme boli čo najviac aktívni a aby sme boli na čele váš dialog, pán minister, ohľadne tejto otázky. Ďakujem pekne. Teraz Kristýne Morvaj. Ďakujem, ja som maďarská poslankyňa a mám niekoľko otázok na vás ohľadne talianského predsedníctva a jeho priorit. Zvlášť tie otázky, ktoré sa týkajú občanov, ktorí sa považujú, považujú za občanov druhej triedy z niektorých krajín. Vy ste hovorili o nezamestnanosti eh, mladých ako priorite. Čo si myslíte o skutočnosti, že mnohí mladí ľudia z krajín, o ktorých hovorím, vrátane Maďarska, mojej krajiny, sú nutení ísť do zahraničia, aby si hľadali prácu. Sú to ekonomickí utečenci, dá sa povedať. To je jediný spôsob, ako nájsť prácu. Musia opustiť svoju krajinu, svoju komunitu, svoje korene, svoje rodiny. Povedali by ste, že je to normálne, že to musíme robiť. Ja som nová v tomto výbore, ale keď som počula niektoré veci o tomto, zdá sa, že to je normálna situácia, ale ja by som chcela, aby sa toto zmenilo, pretože toľko rodín musí, e, musia trpieť. A druhá vec sa týka chudoby. <clears throat> Vedeli ste, že napríklad v Maďarsku sú ľudia, ktorí vykonávajú veľmi ťažkú fyzickú prácu, 8 hodín denne a oni zarobia len asi 200 eur za mesiac. Oni pracujú v továrniach, ktoré patria firmám Európskej únie a tieto spoločnosti majú pobočky v rôznych krajinách v Európe a tam platia pracovníkom 5 až 10 krát viac. Myslíte, že to je pri, pripustné, alebo treba s tým niečo urobiť? Napríklad že na určitej úrovni tento nesúlad platov nemôže byť prípustný, ak firma pracuje v rôznych členských štátoch. Potom môj ďalší bod sa týka TGIP. To je dohoda medzi EÚ a USA o voľnom obchode. Ako toto ovplyvní malé a stredné podniky a pracovníkov v týchto spoločnostiach? Ja navrhujem, výboru, aby sme nepozvali len zástupcov z inštitúcií, keď diskutujeme o PGIP v tomto výbore, ale pozveme aj zástupcov z malých a stredných podnikov, aby sme poznali ich názory. Ďakujem. Ďakujem pekne. Už je preč. Dobre, takže máme Lambros Funtudis. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, čo sa týka nedeklarovanej práce, nie je to len vyhýbanie sa daniam a následkov vyhýbaniu sa daniam pre ekonomiky týchto krajín. Sú tu aj dôsledky nelegálnej práce, ktorú vykonávajú obyčajne imigranti a je tu riziko pre verejné zdravie, keď nepodliehajú žiadnej kontrole a obyčajne sú zamestnaní vo výrobe zariadení s hygienickými problémami kuchyne, reštaurácie a tak ďalej. Je veľmi ľahko riešiť nelegálnu prácu, keď prestanete platiť pracovníkom v hotovosti a budú platení len cez banku, cez účet. Takže nikto nemôže potom zdôvodniť náklady za mzdy, ak nebudú platené cez banku. Preto všetky príspevky sociálneho zabezpečenia a dôchodkov musia byť uvádzané, aby sme sa vyhli ilegálnej emigrácii, aby ľudia neverili, že prežijú sa týchto e, podmienok, kde štát nemá dohľad nad pracovnými podmienkami, prísne pokuty pre zamestnávateľov, ktorí zneužívajú svojich pracovníkov kvôli kríze tým, že e, poskytujú nízke mzdy. Nikto by nemal byť vylúčený z tohto trhu, ktorí sú ľahkými e, obeťami týchto zamestnávateľov, hlavne kde je veľká nezamestnanosť. Európska únia so spoluprácou členských štátov by mala poskytnúť usmernenia, aby sa eliminoval tento fenomén čo sa týka imigrantov, ktorí prichádzajú ilegálne do krajiny, vláda by sa mala postarať o dôstojné životné podmienky a aby sa mohli vrátiť do domovských krajín. Ak očakávajú služby týchto krajín, ako sú pracovné inšpektoráty a tak ďalej, aby sa vyhli nelegálnej práci, toto by už boli urobili skôr, namiesto vyhybanie sa daniam, hm, deje sa presný opak. Ďakujem. Ďakujem. A tým sme vyčerpali zoznam rečníkov. Pán minister, ja som vám slúbil veľmi živú diskusiu. Dúfam, že som neslúbil príliš veľa. Nechcem stiažiť vaše pracovné podmienky, Takže teraz vám neobmedzím e, čas aj 22 rečníkov, toho je veľa, takže treba na to riadne reagovať. Máte slovo. Grazie, grazie presidente, grazie a voi tutti per... Pekne, pán predseda, ďakujem vám všetkým za blahoželania, za tie vyjadrenia, za tie otázky, ktoré tu boli. Pravda je, že je veľmi ťažké odpovedať bod po bode na každú otázku, ktorá zaznela, ale v každom prípade sa pokúsim skúsiť sunúť tieto odpovede do takej komplexnejšej odpovede, ktorú vám poskytnem, také možno všeobecnejšej rovine, ale ktorá podľa mňa odpovie na mnoho tých otázok, ktoré tu zaznelo. Takže najprv tu bola prvá otázka, alebo také prvé zváženie. A síce, aké sú ambície talianského predsedníctva a v oblasti tých veľkých tém, ktoré sú navrhnuté počas európskeho semestra. Ja si myslím, že naozaj si veľmi dobre uvedomujeme, že tento pol rok, tento semester, ktorý nás čaká, je veľmi krátky, pretože tu bude nová komisia, máme tu vlastne výmenu vedenia, ale zároveň veľmi dobre vieme, že to je aj prvý semester v rámci nového legislatívneho obdobia parlamentu. A teda tie diskusie, ktoré chceme alebo môžeme otvoriť v tejto fáze, tie argumenty a tie diskusie, ktoré chceme pripraviť, um, to bude mať dopad na ďalšie mesiace, ktoré prídu v budúcnosti. A práve preto si myslíme, že ak otvárame relevantné a dôležité témy, eh, nerobíme to, pretože si uvedomujeme, aké obmedzenia časové má náš semester, ale pretože vieme, že dobrá spolupráca medzi radou a parlamentom a komisiou, najmä keď hovoríme o práci, táto dobrá spolupráca dokáže zabezpečiť veľké zmeny a dokážeme si navzájom pomôcť tak, aby sa na program dňa dostali témy, ktoré sú veľmi relevantné pre európsku budúcnosť. Viacerí z vás sa ma pýtali, že a čo môže spraviť Európsky parlament. No ja si myslím, že Európsky parlament v tomto smere môže dať taký signál, také usmernenie, naznačiť tú trajektóriu a povedať, čo chce, čo by ste chceli, čo očakávate možno vysvetliť, prečo e, sa uberá týmto smerom. No a potom samozrejme komisia urobí svoju časť, e, rada urobí svoju časť a parlament urobí svoju časť. Je dôležité, aby sme vytvorili klímu dialógu, di- klímu, e, klímu dobrých výmen názorov a výmen skúseností. Ja myslím, že potom dosiahneme dobré výsledky. Takže to je tá prvá vec, čo chcem povedať. A tu by som ešte možno pripomenul a pridala jednu vec, ktorá súvisí s tou témou semestra. Uh, my si myslíme, že naozaj veľmi dôležité, aby sme vytvorili väčšiu mieru kapacity pre dialog medzi jednotlivými komponentami, medzi jednotlivými partnermi na inštitucionálnej úrovni, aby to bol eh, dialog, ktorý ale zostane trvalým dialogom a zároveň si myslíme, že je dôležité komunikovať a vymieňať si názory medzi rôznymi odbormi komisie, medzi rôznymi formátmi na rade a rôznymi výbormi v parlamente. A snažili sme sa naplánovať prvé spoločné stretnutie sociálne veci, životné prostredie na ministerskej úrovni. Budeme robiť prvé stretnutie medzi ministrami sociálnych vecí a ministrami školstva. Takže snažíme sa takýmto spôsobom spájať a kombinovať. Otvorili sme tému makroekonomických stabilizátorov a má to na starosti aj náš náš vicepremiér pre hospodárstvo, lebo vieme, že tieto témy nedokážeme otvoriť sami. A je dôležité, aby všetci ostatní a všetky časti komunikovali navzájom. A každý sektor zostane separovaný a samostatný a každý budeme hľadať odpoveď len v rámci vlastných kompetencií, tak potom sa tá diskusia stane takou, že každý sa bude snažiť Eh, posilniť svoju vlastnú úlohu a zdôrazniť, ako to on vie riešiť. Ale nič nevyriešime. Ja si myslím, že len spoluprácou dokážeme problém vyriešiť, len takto dokážeme nájsť inštitucionálne riešenia. Počas tohoto semestra sme sa práve o toto pokúsili. Eh, a takto je nastavený ten náš semester. Myslím si, že už od eh, začiatku sme sa snažili zapájať sociálnych partnerov priamo do stredu týchto diskusí a zapájať ich napríklad do neformálnych rád ministrov. To je jedna z ďalších možností, ako zabezpečiť to, že ich názory, ich e, postoje, že tieto budú práve súčasťou um, tej samotnej výmeny názorov a budú v stredobode diania. A to by malo byť taký, taká indikácia toho, akým spôsobom sa uberať, kam uh, smerovať naše návrhy, aby sme dokázali anticipovať, uh, čo nás, návrhmi dosiahneme. Ďalšia téma, ktorá zaznela v mnohých vystúpeniach a týka sa problému nezamestnanosti mladých a záruky pre mladých a zároveň tých problémov, ktoré sú s ním spojené. My si myslíme, že téma nezamestnanosti mladých je kľúčovou témou. Je to téma, ktorá má e, zásadný význam pre budúcnosť európskeho kontinentu. A z nášho pohľadu tu nie je nejaká jednotná odpoveď, nie je tu nejaký jednotný nástroj, ktorý by sme mohli použiť. Máme tu skôr potrebu vlastne budovať a hľadať mnohé odlišné nástroje a modality, ako sa postaviť voči tejto otázke. Napríklad je to téma vzdelávania, šírenia poznatkov a zručností. A to súvisí s kvalitou poznania, kvalitou vzdelania. A v tomto smere záruka pre mladých má naozaj dôležitý priestor, pretože hovoríme o mnohých mladých ľuďoch, ktorí ukončili predčasne školskú dochádzku, prerušili svoje vzdelávanie alebo dokončili vzdelávanie, ale nedokázali nájsť eh, adekvátne miesto na trhu práce. Musíme sa jednoznačne a kľúčovo zaobrať týmito mladými ľuďmi a robiť to prostredníctvom nástrojov, ktoré ich budú aktivovať. Čiže aktivačné nástroje, to je naozaj veľmi dôležitý prvok všetkých týchto programov. Nemôžeme si myslieť, že to verejné vnúcuje občanom nejaké politiky. Mala by to byť skôr možnosť, pozvanie, aby sa ľudia stali aktívnou súčasťou odpovede na tieto výzvy. A záruka pre mladých by mala mať takúto logiku, takúto kapacitu, tak aby sme dokázali zabezpečiť účasť týchto mladých, aby boli zapojení do tohoto projektu, aby oni sa stali súčasťou týchto procesov aj vzťahov so spoločnosťou. A z tohto pohľadu si myslíme, že naozaj bolo dobré, aby sme pracovali na dlhodobej stabilite, aby sme e, propagovali záruku pre mladých a smerovali do, tohto, do tejto oblasti aj zdroje. Z tohto pohľadu e, je otázka, odkiaľ budú pochádzať zdroje. To, to by mala byť priorita. V súčasnosti to je priorita pre nás všetkých a spoločne by sme mali rozhodnúť o tom, ako nasmerovať adekvátne prostriedky do tejto priority. A v spojitosti s touto e, témou sa otvorila veľmi jednoznačne aj téma boja proti chudobe. Myslím si, že to je téma, ktorá je naozaj veľmi dôležitá, veľmi citlivá. Diskusie, ktorým sme sa venovali aj v Miláne, aj na Rade ministrov, hovoria o tom, že nemáme kľúčové dáta v rukách. Máme tu cieľ, že do roku 2020 chceme znížiť o 20 miliónov e, počet chudobných ľudí v Európe. Kríza ale nás tlačila opačným smerom a počet chudobných ľudí v Európe rastie a nie sa znižuje. No a práve preto by sme mali reálne diskutovať o tom, či tie indexy, ktoré máme, či tie adekvátnym spôsobom mapujú tú reálnu situáciu v teréne. A je to téma, ktorá je veľmi dôležitá, aby sme zmapovali, čo spôsobila kríza, aké problémy spôsobila v teréne. A práve aj tu máme naozaj akutnú potrebu toho, aby sme spoločne dokázali tvoriť politiky a nástroje, na komunitárnej úrovni a zároveň ich kombinovali s politikami jednotlivých krajín. A v tomto smere je dôležité, aby sme spájali politiky aktívnej, aktívne politiky trhu práce, politiky vzdelávania a nemali by sme sa snažiť riešiť všetko len finančnými presunmi, e, ktoré nemajú zmysel, pretože e, je dôležité uvedomiť si, že peniaze samo o sebe dlhodobé problémy nevyriešia. Je naozaj dôležité uvedomiť si, že občania, ktorí majú najväčšie problémy, sa e, musia popasovať s dlhodobým uplatnením na trhu práce. A nemali by sme pestovať kultúru závislosti na finančných tokoch, aby sa z týchto ľudí stali dlhodobo závislými osobami na dotáciách a finančných transferoch. Tie finančné transfery mali byť dočasného charakteru a vytvoriť adekvátne podmienky dlhodobého charakteru. Je naozaj dôležité vytvárať politiky, ktoré budú systematicky pomáhať tým ľuďom, ktorí potrebujú e, takúto podporu. Treba si uvedomiť, že to špecifická situácia má zásadný dopad najmä na deti, najmä na mnohopočetné rodiny. A preto potrebujeme sociálne politiky, ktoré dokážu selektívne pôsobiť najmä na problémové skupiny, skupiny e, mnohodetných rodín a tak ďalej. Lebo tu je obrovská sociálna zodpovednosť, ktorá pred nami stojí. Spolu s tým e, môžeme urobiť aj akúsi krátku, stručnú reflexiu v spojitosti s jednou témou, ktorú sme otvorili, a to je sociálne hospodárstvo. A síce otázka zodpovedného zapájania občanov do politik a do konkrétnych krokov. Naozaj potrebujeme nový systém welfare, potrebujeme nový systém komunity a potrebujeme opätovne obnoviť dôveru v toto spoločenstvo. Potrebujeme naozaj e, zdôrazniť to, že je tu akási dynamika vzťahov medzi štátom a trhom. A to nie je jediná aktívna mechanika vzťahov. Je dôležité počerknúť to, že medzi štátom a trhom je spoločnosť. Spoločnosť ako spoločenstvo. A každý jeden občan prostredníctvom týchto politík by mal byť v podmienkach tak, aby sa zodpovedne rozhodol, že bude súčasťou riešenia problémov, ktorým jeho dané, dané spoločenstvo čelí. Toto je práve téma, ktorá je veľmi relevantná pre mnohé európske krajiny a myslím si, že má stále väčšiu dôležitosť a súvisí to najmä s pluralitou foriem a subjektov. My si nemyslíme, že tu máme formy, ktoré by mali byť vnúcované alebo pre, preferované nejaké e, nejaké fondy, asociácie, združenia, družstva a tak ďalej. Je tu veľké spektrum rôznych nástrojov a myslíme si, že táto pluralita fóriem by mala platiť aj na trhu. Pretože je dôležité, aby sociálne organizácie, firmy, podniky, aby tu mali široké spektrum rôznych alternatív, aby každý hľadal adekvátnu odpoveď pre potreby jeho spoločenstva a nájsť si ten spôsob, ako trh dokáže najlepšie odpovedať na potreby na lokálnej úrovni. Takže snažíme sa popasovať s témou sociálneho hospodárstva a s potrebami ľudí aj v oblasti boja proti chudobe, tak aby sme to e, riešili práve podporou takéto dobrovoľnej zapojenosti a zapájania občanov. To je pre nás dôležitá podmienka pri hľadaní účinnej odpovede v tých témach, ktoré sú pred nami. A potom je tu ďalšia téma, ktorú ste spomenuli a to je taká široká téma a súvisí s mobilitou. Mladí ľudia, ktorí hľadajú prácu a narázajú na na rôzne podmienky a rôzne režimy v jednotlivých krajinách. To je dôležitá téma. Keď hovoríme o európskych občanoch, Musíme si pripomenúť, že jeden z základných pilierov Európy je sloboda pohybu našich občanov a našich pracovných síl. A táto téma by rozhodne nemala byť spochybňovaná z tohto pohľadu. A to aj preto, lebo je to jeden zo základných pilierov, ktorý bol zachovaný a musí byť ďalej rozvíjaný, pretože ako náhle narazíme na problémy v základných pilieroch, nemôžeme odpovedať tým, že povieme, ale keďže toto je základný pilier, nebudeme hovoriť. Lebo ako náhle sa z toho stane takáto dogma, tak sa dostaneme do krízy. Vždy to budú akútne problémy. Musíme vždy dynamicky reflektovať ten vývoj. A pre nás táto je hodnota dôležitá, kľúčová, ale nie je tým v realite, ako náhle je sloboda výberu alebo sloboda pohybu ohrozená. Je dôležité uvedomiť si, že daná osoba sa rozhodne slobodne kam chce ísť, a má, má mať možnosť to naplnohodnotne uplatňovať. Potom tu máme e, situáciu, kde toto sa stáva vlastne e, predmetom rôznych konfliktov, tenzií, napätí, ktoré sú medzi krajinami, trhom a štátom a tak ďalej, tak sa to stáva obeťou rôznych tlakov a uvedomujeme si, že toto už zrazu nie je slobodné rozhodnutie, že niekto odíde z jednej krajiny do druhej pracovať, ale je to podmienené rozhodnutie nevyhnutnosťou. A to už nie je úplne slobodné rozhodnutie. Musíme si uvedomiť, že mali by sme e, možno smerovať k tomu, aby sme vytvorili podmienky ochrany a starostlivosti pre všetkých pracujúcich ľudí, kdekoľvek budú pracovať, neustále majúc na pozornosti problémy a príležitosti, eh, na ktoré budú narážať, bez ohľadu na to, či pôsobia z tej krajiny, odkiaľ tieto osoby vychádzajú, alebo či sa nachádzajú v krajine, kam smerujú. Pretože e, treba si uvedomiť, že problémy a možnosti e, sú veľmi relevantné tak v cieľovej, ako aj v e, vo v iniciálnej krajine. Takže najmä v období krízy je veľmi dôležité kľúčovo zameriavať, zameriavať našu logiku na slobodu pohybu pracovných síl a na podmienky, ktoré to majú podporovať. A to úzko súvisia s témou imigrácie. E, je to téma, ktorá je veľmi dôležitá, pretože treba si uvedomiť, že Európa musí spolupracovať a spolupracovať na tom, aby sme dokázali vytvoriť reálnu politiku boja proti, alebo nie boja proti imigrácii, ale zvládania imigrácie. Prítomnosť imigrantov je téma, ktorá výrazne ohrozuje pracovné miesta a zároveň kontinuálne je to vlastne nedoriešený problém, v krajinách. A keď sa pozrieme na európske dáta, na mnohé krajiny, zistíme, že tu máme krajiny, ktoré majú silnú prítomnosť migrantov a je tam zároveň vysoká nezamestnanosť a naopak krajiny, kde je nedostatok pracovných síl. Tie dáta samé o sebe nie sú dôkazom nejakého protirečenia, ale treba si uvedomiť, že je tu priestor preto, aby sme dokázali využiť tento priestor kontinuálne a špecificky a aby sme dokázali hľadať e, špecifické riešenia pre situácie v každej konkrétnej krajine. Treba si uvedomiť, že musíme e, nájsť opatrenia, ktoré budú súčasťou širšieho konceptu. A naozaj si myslím, že e, treba hľadať oblasti napríklad v oblasti vzdelávania, práce, podpory, starostlivosti a tak ďalej. E, musíme reagovať citlivo na každú sociálnu skupinu, osoby, ktoré sa uchádzajú o azyl. Nemôžeme sa tváriť, že tento problém neexistuje, že tieto osoby nie sú ignorované. Je dôležité, aby tieto osoby mali v úzovkách dialog s Európou, aby sme s nimi komunikovali. Urobili by sme obrovskú chybu, ak by sme náš razon d'être e, vlastne odôvodňovali, alebo teda op- opierali o to, že budeme takéto problémy ignorovať. Takže musíme nájsť spravodlivé riešenia a zároveň je dôležité e, zamedziť tomu, aby sme e, viedli diskusie, ktoré môžu spôsobiť obrovské škody a vytvárať veľké bariéry. Takže je to kontext, v rámci ktorého sa musíme spoločne e, popasovať s hľadaním riešenia, e, ktoré bude spoločné pre všetkých. Samozrejme, že vám nedokážem odpovedať na všetky otázky, ale ešte prejdem jednej ďalšej téme, e, ktorá súvisela práve s úlohou malých a stredných podnikov a toho, ako sa v nich prepájajú jednotlivé prvky. E, ja by som chcel povedať jednu dôležitú vec z tohto pohľadu alebo v tejto téme. Je to veľmi dôležitá úloha, ktorú zohrávajú malé a stredné podniky e, v európskom hospodárstve, ale treba si uvedomiť, že ten najzákladnejší cieľ, ktorý je pred nami, je eliminácia prekážok. A to ešte skôr, ako budeme hovoriť o nejakých stimuloch. E, lebo hovoríme o tom, že treba podporovať. A príliš často si hovoríme, že robíme často, častokrát dve veci naraz, ktoré sa vylúčujú. Na jednej strane podporujeme a dávame energiu a na druhej strane vytvárame prekážky. To není veľmi užitočný, užitočný prístup. Najrozumnejšie boje, keď najprv e, zrušíme prekážky a vytvorme priestor preto, aby malé a stredné podniky mohli slobodne fungovať, aby sa slobodne mohli rozvíjať na trhu práce, aby nenarážali na zbytočné problémy. A myslím si, že e, toto sa týka najmä byrokratickej záťaže a zbytočných regulatív, ktoré vytvárajú prekážky pre malé a stredné podniky a preto by sme naozaj mali pracovať na tom, aby sme znižovali prekážky a zároveň aby sme sa venovali najmä týmto dôležitým problémom ešte e, si stručne pozrieť moje poznámky, aby som si overil, či som odpovedal viac menej na všetko, čo tu zaznelo. Veľká téma, ktorá ešte bola predložená, trh práce, rozvoj trhu práce a EURES, teda nástroj služieb na trhu práce. To je veľmi dôležitý e, nástroj a veľmi zaujímavá téma, pretože e, každý má v tomto smere svoj vlastný pohľad na tento nástroj, ale je to celkom nová skúsenosť. Dnes hovoríme o novej fáze tohoto nástroju. Dnes, e, nástroja. Dnes skutočne potrebujeme posilniť oblasť služieb trhu práce tak na národnom, národnej úrovni, ako aj na európskej úrovni. A potrebujeme naozaj zozbierať účinné dáta. A je to téma, ktorá zaznela vo viac ako jednej otázke. A síce je to otázka poznania, uznávania kvalifikácie, koherencie medzi kvalifikáciami a zároveň reálne potreby na trhu práce. Je dôležité, aby sme v tomto smere spojili európske a národné nástroje a je dôležité, aby sme sa veľmi rýchlo posúvali dopredu a v tomto smere je dôležité, aby sme čo najúčinnejšie dokázali využívať a mapovať naše dáta. Takže mať užitočné použiteľné dáta, mať e, nástroje dialógu medzi jednotlivými systémami a v tomto smere je naozaj veľmi dôležité najmä predovšetkým pre mladých, ktorí sú tí najmobilnejší na trhu práce, aby mali rýchle informácie, účinné informácie a zároveň rýchle odozvy a rýchle odpovede. Takže v tomto smere tá práca, ktorú chceme robiť v Eurese, sa týka práve tohoto, aby sme vytvorili akúsi druhú generáciu e, Euresu, ktorá musí reagovať na tie problémy, na ktoré sme už narazili. Mnohé krajiny vlastne hovorili, že tam je príliš veľká byrokratická záťaž e, a diskutujeme o Eurese, diskutujeme aj o jeho perspektívach a je dôležité, aby sme sa vyhli týmto, týmto konkrétnym problémovým bodom a aby sme zbytočne to neviedli k ďalšej nejakej hyperlegislatívnej činnosti v úvodzovkách. Takže je dôležité, aby sme našli adekvátnu odpoveď na, na potreby v oblasti homogenity medzi trhom práce a zároveň bez toho, aby sme E, zbytočne nevytvárali ďalšie regulatívy a ďalšie legislatívne nástroje, ktoré by to upravovali. Takže naozaj som si istý, že som neodpovedal na všetky otázky, ale snáď um, sa mi podarilo aspoň zoskupiť e, komplexne niektoré základné pohľady. Rád by som ukončil toto svoje vystúpenie tým, že vám ešte raz poďakujem za E, tie témy, ktoré ste predložili, tie návrhy, ktoré tu zazneli. E, všetko som si zapísal, vaše otázky, e, zaznačili sme si vaše indikácie, vaše, vaše postrehy a teraz bude mojou zodpovednosťou, aby som to využil v tej ďalšej práci, ktorú chceme robiť na úrovni rady, s dobrou vôľou, ktorú som už deklaroval, že naozaj sa spolieham na dobrú spoluprácu medzi nami a vami, pretože v rámci ducha nášho predsedníctva je pre nás podstatné, aby sme sa dokázali vysporiadať dobre a účinne s tými najdôležitejšími problémami, ktoré tu máme a zároveň dôležité, aby sme hľadali odpovede v rámci, len v rámci dialógu medzi všetkými spoločnými aktérmi. Takže ďakujem pekne, pán predseda. Pevne verím, že som zbytočne e, neprečerpal čas, že som naplnil vaše očakávanie, ale ten, to množstvo tých otázok a ich šírka bola naozaj veľmi veľká. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, veľmi pekne vám ďakujem. Mne je celkom jasné, že nie je možné hovoriť úplne o všetkom, ale preto predtým, ako sa rozlúčime, by som chcela ešte tri body nastoliť v nadväznosti na túto rozpravu. Táto rozprava poukázala na to, že tento výbor sa angažuje a pracuje s týmito sociálnymi a sociálno-politickými témami a samozrejme, že sme dali e, koordinátorom v prvom rade možnosť e, sa k tomuto vyjadriť. Samozrejme, že tento výbor e, pre zamestnanosť bude vlastne tým veľmi dôležitým, tým kľúčovým výborom, pokiaľ ide o Európu 2020 a o túto stratégiu. A o tomto sme sa na tomto sme sa dohodli a samozrejme, že to budeme musieť koordinovať aj s istými ústnymi otázkami. Na tom dnes budeme pracovať a samozrejme, že v kontexte e, s tým, čo tu načrtlo talianské predsedníctvo rady. Ďalšia záležitosť, pokiaľ ide o TTIP, e, to ste naznačili, ale k tomuto už na jeseni chceme usporiadať e, isté vypočutie, e, ktorá sa bude, e, ktoré sa bude vlastne zaoberať práve e, právami zamestnancov a zamestnávateľov. Je to veľká téma a pokiaľ ide o tie vaše posledné vyjadrenia, mal by som naozaj na vás veľmi veľkú prozbu, pán minister, pokiaľ ide o reguláciu zo strany rady a zo strany parlamentu. Samozrejme, že e, heslo je matka a samozrejme, že je to aj kompromis, pokiaľ ide o presadzovanie e, línií, nie je to tam v podstate o nejakú snahu e, kasírovať niečo zo strany zamestnávateľov, ale ide tam skutočne skôr o to, aby sme ne nútili zamestnávateľov rôznymi predpismi do rôznych zbytočných vecí. A samozrejme, že je možné zneužívať prácu, ale pokiaľ ide o legislatívcov, e, zákonodarcov, naozaj si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, čo je naozaj v zmysle a v prospech európskej demokracie. A preto by som vás chcel požiadať, aby ste sa angažovali ešte viac aj na verejnosti, za to, aby toto skutočne e, bola demokracia a nie len fasáda demokracie, až za dverami sa budú v podstate dohadovať isté veci. O toto ide hlavne e, našim poslancom. Veľmi pekne vám ďakujeme za vašu návštevu. Tento e, výbor sa samozrejme bude vyjadrovať k tým palčivým sociálnym témam a samozrejme že sa budeme vyjadrovať veľmi kriticky. Veľmi pekne vám ďakujem, ďakujem pekne. So, dann machen wir eine kleine Umbaupause. Ne?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 Teraz e, e, prejdeme na bod číslo 4. Ide o rozpočet, e, pokiaľ ide o Európsku úniu. Samozrejme, že zatiaľ prebehala prvá výmena názorov. Ten problém, s ktorým sa stretávame na základe dokumentu, nebol tento dokument nebol vlastne preložený, pretože išlo o veľmi krátke časové obdobie, takže máme ho k dispozícii v angličtine, ale ja si naozaj myslím, že aj na takejto eh, anglickej verzii môžeme pracovať. Toto je návrh stanoviska, ide v podstate o naše kompetencie ako kompetencie výboru. A sme v podstate pripravení eh, k tomu, aby sme to mohli predložiť eh, rozpočtu. Maria Arena bude spravodajkyňou Dita Steindrück ju bude zastupovať a pokiaľ ide o toto stanovisko, dávam jej viac ako dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o naše stanovisko, dá sa povedať, že e, veľmi náhle e, bolo zabránené istým veciam, ale pokiaľ ide o tento návrh, Maria Arena samotná E, tam e, presadzovala isté e, priority, pretože tam v podstate by sa mali konečne vyrovnať isté záležitosti, ktoré neboli dorovnané v nadväznosti na rozpočet z predchádzajúceho obdobia. Takisto aj bojova, boj proti nezamestnanosti mladých musíme brať veľmi vážne a o tomto sme skutočne veľmi dlho diskutovali a e, je nutné brať do úvahy isté e, závažné veci a to sme navrhli a Takisto nám ide o presadzovanie programu e, na zabezpečovanie nových pracovných miest. Pani Arena sa zasadzuje za pilotný projekt, pokiaľ ide o európsku kartu zabezpečenia alebo a samozrejme, že z tejto iniciatívnej správy vyplýva, že sme sa pre toto rozhodli už minulý rok a takisto je tam v podstate aj pilotný projekt v nadväznosti na uh, energiu, chudobu, azbest. A to sú z nášho hľadiska skutočne vynikajúce návrhy. Mária Arena sa takisto teší na príspevky zo strany všetkých kolegyň a kolegov e, tohto výboru. A samozrejme, pokiaľ budem môcť, budem odpovedať na vaše otázky, pokiaľ máte jednu alebo dve takéto otázky v nadväznosti na toto stanovisko. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz dáme e, tieňovým spravodajcom Marek Miroslav Plura za EPP. Bude hovoriť ako prvý. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Ako tieňový spravodajca by som sa chcel poďakovať Márie Arene za to, že Eh, predniesla toto stanovisko k rozpočtu na rok 2015. Plne súhlasím s jej prístupom. Toto rozpočet by mal naozaj zohrávať kľúčovú úlohu v nadväznosti na podporu rastu, boj proti nezamestnanosti mladistých a hlavne zlepšovať dramatickú situáciu mladých na trhu práce. A preto je nevyhnutné, aby sme zabezpečili plný prístup úplný prístup na, k finančným prostriedkom v nadväznosti na túto iniciatívu zameranú na zamestnanosť mladiství, a garancie a Európsky sociálny fond. Ale aby sme mohli zabezpečiť to, že budeme mať skutočne udržateľné zmeny na trhu práce, budeme musieť zabezpečiť e, patričné podmienky aj na rozvoj E, podnikov. Malé a stredne veľké podniky vlastne vytvárajú viac ako 65 pracovných príležitostí v Európskej únii. Preto by som chcela upriamiť vašu pozornosť na to, že by sme mali naozaj patričným spôsobom financovať tzv. start-ups, to znamená začínajúce programy a samozrejme podporovať rozvoj takýchto malých a stredne veľkých podnikov a odstraňovať byrokraciu. Je veľmi dôležité podporovať sociálne podnikanie a mať prístup k mikropôžičkám, k mikroúverom. A keď chceme využívať potenciál Európanov v celom rozsahu, musíme dávať rovnaké príležitosti aj postihnutým občanom a zabezpečovať patričný prístup na trh aj týmto ľuďom. A keď berieme do úvahy vysokú mieru e, chudoby, hlavne chudoby detí, budeme musieť e, zabezpečiť finančné prostriedky pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Naozaj si myslím, že stanoviská nášho výboru by mali odzrkadľovať e, priority, ktoré sme si odsúhlasili v tejto súvislosti. A teraz hovorím o rozpočte na rok 2015. Veľmi pekne ďakujem. nie je tu ten, kto by mal hovoriť za ďalšiu skupinu ako tieňový spravodajca, Maria Hankin za ALDE. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A v prvom rade by som sa chcela poďakovať spravodajkni za jej dobrú prácu, pokiaľ ide o toto stanovisko. Skutočne podporujem jej návrhy pokiaľ ide o stanovisko rady v nadväznosti na rozpočet. Dnes sme dostali informácie a nemala som vlastne čas na to, aby som sa na to pozrela. Neviem, že či uh, tam pôjde proste k nejakej snahe reštaurovať uh, tento návrh, ale pokiaľ ide o tie návrhy, ktoré spravodajkyňa predkladá, plne podporujem a bola by som veľmi rada, keby sa to ešte v podstate posilnilo. Uh, v nadväznosti na finančné zdroje v rámci EÚ a garancie pre mladých a zameranie sa na riešenie nezamestnanosti. A samozrejme, poprvýkrát sa zameriavame aj na EGF. A samozrejme, že tam ide aj o tie žiadosti v nadväznosti na tento fond. Je to veľmi povzbudzujúce, pretože toto je ďalší európsky fond, ktorý je možné využiť na to, aby sme pomáhali v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí. A bola by som rada, keby sa tam pridalo pár slov k tomuto, pretože by sme mali povzbudzovať mladých ľudí k tomu, aby to využívali tam, kde sa to využívať dá. A samozrejme, pokiaľ ide o pilotné projekty, tie projekty boli e, odsúhlasené a to môžem len e, podporovať. Chcela by som sa len poďakovať spravodajkyni za jej prácu. Ďakujem. Danke. Ďakujem pekne. <clears throat> Zo strany GUE Nevidím ani jednu spravodajkyňu, takže poďme k zeleným teraz. Tamáš Mesarič. Prosím. Som tu, pán predseda. Ďakujem pekne. Ja som náhradný člen výboru. Ďakujem pekne za dobrú prácu spravodaj, som podporujeme tieto základné myšlienky, ktoré tu boli predložené a ja si myslím, že je to rozumný kompromis ohľadne mnohých vecí, ktoré sme už spomínali. Plne súhlasím aj s tým, že hoci frontloading je dobrá myšlienka, je tu mnoho problémov a programov, kde prílišný frontloading priamo nepomáha samotným programom. Musíme sa skôr či neskôr pozrieť na to, ako to môžu absorb- absorbovať niektoré členské štáty, lebo nie sú rovnaké v absorpčnej kapacite ohľadne týchto obrovských projektov. Takisto vám ďakujeme, že ste akceptovali náš návrh pilotného, pilotných projektov k energii a k chudobe. A myslím si, že to bude jedna z kľúčových otázok v najbližších pár rokoch. Je to viac, než čo je na povrchu E, e, môže to byť veľmi dôležitá téma neskôr. Inak vidíme, že je tu množstvo malých symbolických redukcií v rôznych rozpočtových kapitolách, ktoré sa budeme snažiť obnoviť, aby sme udržali symbolickú dôležitosť týchto projektov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Z strany FDD som zatiaľ nevidel žiadnu spravodajkyňu chce vtedy niečo povedať? Nie je tomu tak? Alebo predsa? Nech sa páči, ale neviem prečítať mena. Prepáčte. Ďakujem, pán predseda. Pani Collins, myslím, že návrh zaviesť sociálnu bezpečnostnú kartu EÚ je len taký e, e, drobný e, pokus využiť zadné dvere a zakryť toto. A otázka franchisingu demokraticky zvolených vlád s cieľom centralizácie väčšej moci v Bruseli. Keď laboristická vláda ohlasila svoje plány zaviesť identifikačnú kartu v Británii, spôsobilo to veľké národné protesty a z dobrých dôvodov občania Británie si robia e, obavy o mnoho aspektov tejto schémy. A síce ako obrovské množstvo informácií bude uložené a ako tá informácia bude následne používaná neskôr. Hociaké informácie týkajúce sa týchto kariet musia byť stále aktualizované, aby zostali efektívne. A keď systém bude zriadený, koľko ďalších informácií budú musieť poskytnúť občania v budúcnosti. hoci aký program tohto typu má mnoho implikácií z hľadiska ľudských práv ohľadne, čo sa týka potravy bezpečnosti a občania budú musieť poskytovať bio, biometrické údaje ako samozrejmosť. Potom je tu náklad na takýto program. Pred 5 rokmi keď britský program identifikovačnej karty bol zrušený, projekt sa od, odhadoval na 10 rokov a mal stáť asi 800 miliónov, aby pokryl 65 miliónov ľudí. Keď toto číslo je extrapolované cez 500 miliónov ľudí, vidíme viac než 6 miliárd, takže aké inflačný nárast, keď sa zohľadní, vzniknú tu, alebo bude treba riešiť nové bezpečnostné hrozby avšak je to zber daňových údajov občanov, ktorými robí najväčšie obavy. Jednoducho by bolo nemožné viesť takúto schému bez centralizovaného centralizovanej daňovej politiky v EÚ. Táto schéma podľa mňa nie je nič viac než ďalší e, krok ku snu pana Junkersa k super, európskemu superštátu zabaleného do rôznych politik, ktoré chcú maskovať skutočný, skutočnú snahu EÚ voči elektorátu. Ďakujem pekne. Teraz máme ďalších rečníkov. Zatiaľ mám jednu prihlášku. Danuta Rezoviecka. Ďakujem, pán predseda. Stanovisko sa týka peňazí, keď hovoríme o potrebe boja proti nezamestnanosti mladých. Ja som veľmi rada, keď vidím, že určité pilotné projekty budú podporené, zvlášť čo sa týka zložitej situácii migrantov v Európe. Taktiež vítam skutočnosť. Chcem predložiť pozmenujúci návrh, a my by sme podporili myšlienku vytvorenia podporných centier pre imigrantov, ktorí prichádzajú do Európy a pomôcť im, aby sa vrátili vrátiť na trh práce. Chce k tomu ešte niekto povedať? Takže komisia. Oliver Ruland. monsieur le président. Eh, ďakujem, pán predseda. Budem stručný. Poprvé, ďakujem vám pekne za vaše stanovisko zo strany parlamentu, ktoré podporilo tento návrh. A postoj komisie je tu v jednom bode, ktorý nefiguruje v návrhu, stanoviska. Rada prvýkrát navrhuje zniženie prostriedkov na záväzky v rámci hlasovania o finančných perspektívach alebo výhľadoch. To je nová záležitosť, takže na to som vás chcel upozorniť. Čo sa týka pilotných projektov v prvej vlne, je tu oficiálna reakcia komisie, ktorá sa snaží obratiť pozornosť na fakt, že tieto témy sú taktiež dôležité. Chce obratiť pozornosť na prevzatie týchto tém v existujúcich programoch, aby boli zohľadnené v existujúcich programoch využívame tu základné kritériá, či už to je alebo nie je pokryté existujúcim právnym rámcom, existujúcim rozpočtom. Takže to je to hlavné kritérium. Analizovať, či toto je už pokryté, aby sme na to nedávali ďalšie prostriedky. Neviem či máme ešte niečo vyjasniť, prípadne sa nás môžete opýtať. Sú ešte nejaké otázky k stanovisku komisie? Ak nie, tak by som sa obrátil spravodajkyni alebo jej zástupkyni. Áno, moja kolegyňa Maria Rena bude veľmi potešená veľkou podporou jej stanoviska. Ona ma ešte požiadala, aby som vysvetlila že bude tu priložený ešte ďalší pilotný projekt ohľadne minimálneho príjmu v Európe. Pilotné projekty nie sú len zmena, ale len skúška, vyskúšanie možných opatrení, čo sa týka financovania malých a stredných podnikov. Toto nepatrí priamo nášmu výboru. Toto robí ITRE alebo regionálny výbor preto je ťažké toto zapracovať do nášho stanoviska. Inak sa tešíme na spoluprácu s tieňovými spravodajcami a tešíme sa na dobré pozmenujúce príspevky alebo návrhy. Ďakujem pekne. Takže ešte časový harmonogram, deadline pre pozmenujúce návrhy je 25. júl o 12. na obed výlučne v angličtine, máme len anglický variant k dispozícii, takže žiadame vás, aby ste predkladali príspevky alebo pozmeňujúce návrhy v angličtine 25. júl 2014 na obed. 3. decembra budeme hovoriť o príslušných návrhoch. 3. septembra tiež budeme hlasovať o tejto správe musíme, pretože 4. septembra je termín pre pozmenujúce návrhy k rozpočtu. Hlasovanie v rozpočte prebehne 29. septembra alebo 1. oktobra, to ešte nie je isté, a plénu, a 22. oktobra bude plénum k tejto téme. Takže to je k tomuto bodu a prechádzame teraz k bodu číslo 5 vytvorenie európskej platformy k spolupráci proti čiernej práci a k zabraneniu čiernej práce a vyjebaniu sa zákonov. K tomu ešte musí byť menovaný spravodajca. Čo môžeme dnes urobiť, je výmena stanovísk so zástupcami komisie, alebo výmena názorov. Komisia 9. apríla 2014 prijala toto stanovisko, a v septembri bude spravodajca menovaný na stretnutí koordinátorov. To vyplýva z predchádzajúcej diskusie. To je jedna z hlavných iniciatív talianského predsedníctva v najbližšom pol roku. Návrh bol tiež preverený zo strany Európskeho výboru pre ekonomického a sociálneho výboru, takže dnes môžeme mať prvú výmenu názorov so zástupcom komisie. Máme pani Muriel Green, vedúca jednotky tejto téme, takže dávam vám teraz slovo. Merci beaucoup, monsieur le, le président. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Podľa posledného prieskumu Eurobarometra každý desiatý Európan nakúpil služby alebo produkty, e, ktoré vychádzajú práve z tejto e, šedej ekonomiky alebo čiernej ekonomiky. Takže z tohoto e, problémového sektora my všetci veľmi dobre naozaj vieme, že nelegálna práca má mnoho rôznych formátov a mnoho rôznych podôb eh, v jednotlivých členských štátoch, ale dotýka sa naozaj všetkých členských štátov a má veľmi negatívne dopady. Na to tak na pracujúcich, ako aj na firmy, ale aj na spoločnosť ako takú a zároveň aj na národné rozpočty. Takže je to výzva pre všetky členské štáty, tieto negatívne dopady sú pociťované najmä v oblasti podmienok výkonu práce, v oblasti BOZP, na pracovisku, ale zároveň aj sa týkajú niektorých, hra, niektorých práv, ako napríklad dovolenky, dĺžky pracovného času, práve na doplnkové vzdelávanie a Ďalšie témy, ktoré súvisia s pracovnými istotami, benefitmi, ktoré vychádzajú e, z zamestnania legálneho a ďalších aspektov. Má to samozrejme aj dopady na dôchodok a na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Rovnako ako aj na konkurenčné prostredie na úrovni firiem. Na štátnej úrovni to má veľký dopad na daňové príjmy, ale zároveň aj na oblasť sociálnych, sociálneho zabezpečenia a príspevkov do sociálneho zabezpečenia. Takýmto spôsobom je oveľa ťažšie pre jednotlivé vlády, aby mali účinné a efektívne daňové politiky. Na, Euró- na úrovni Európskej únie už bolo prijatých niekoľko krokov. Členské štáty sa spojili a hľadali účinnejšie riešenia v rôznych formátoch sa hľadalo, čo sa dá viac dosiahnuť v oblasti spolupráce, ale to, čo treba v tomto smere povedať je, že zatiaľ tu nemáme nejaký oficiálny orgán alebo nie je nejaké fórum, respektíve Európska, Európska európska platforma, ktorá umožňuje e, spolupracovať v tejto oblasti nedeklarovanej alebo nepriznanej práce. Niektoré skupiny e, pracujú e, na oblasti pracovných podmienok, niektoré pracujú na témach, ako je sociálne zabezpečenie, ale nemáme taký holistický komplexný prístup k tejto téme. Okrem toho, členské štáty mali ešte isté problémy najmä v tom, ako e, obmedziť, respektíve ako sa popasovať s problémom cezhraničného rozmeru nelegálnej práce alebo nedeklarovanej práce. A práve teda na báze tejto tézy, že nedeklarovaná práca je problém pre všetky členské štáty a zároveň aj na báze skutočnosti, že tento fenomén je neustále e, prežívajúci, že je veľmi odolný a je prítomný napriek mnohým rôznym iniciatívam, ktoré boli proti nemu vyvinuté. Sme si povedali, že naozaj to bude dobrá myšlienka vytvoriť nejakú platformu pre prevenciu a boj proti e, nenahlásenej nelegálnej práci, ktorá bude hovoriť o spolupráci, alebo táto platforma bude vytvárať priestor pre spoluprácu členských štátov a znamená to, že všetky členské štáty sa môžu zapojiť prostredníctvom svojich orgánov. Najmä sa to bude týkať eh, orgánnych činnov, činných v trestnom konaní, tými, ktoré sa musia dennodenne popasovať s problémom nepriznanej práce, budú to inšpektoráty práce, eh, kontroly sociálneho zabezpečenia alebo kontrolné orgány sociálnych poisťovní a tak ďalej. Všetci tí, ktorí sa tomuto venujú a bude to pravidelné a štrukturované fórum pre spoluprácu. Takýmto spôsobom by sme dokázali vybudovať ten nevyhnutný holistický prístup, lebo ako som už hovorila, táto nepriznaná, nedeklarovaná práca je veľmi široký fenomén a takýmto spôsobom dokážeme, že Európska únia môže doplňať a podporovať členské štáty v tom, čo robia. Národné orgány a komisia budú spolupracovať so sociálnymi partnermi ako pozorovateľmi na európskej úrovni. Zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov. Takže na základe článku 153 aj prebehla e, konzultácia s sociálnymi partnermi a takýmto spôsobom, hádam, len prikladáme väčšiu váhu tomuto návrhu. Zároveň chceme zapojiť aj nadácie Eurofund v Dubline, OČAS v Bilbao a ILO, Medzinárodnú organizáciu práce. No a niektoré štáty, e, ktoré sú mimo Európskej únie, ale sú v európskom hospodárskom priestore. Takže hlavné výzvy pre túto výzvu budú zlepšený, zlepšená implementácia existujúcich zákonov na národnej úrovni, ale aj existujúcich európskych predpisov a noriem v tejto oblasti. Zároveň by to mal byť rozvoj a podpora oficiálnej práce, lepšia integrácia jednotlivých trhov, kontrolných mechanizmov a chceme to zabezpečiť troma nástrojmi, jednak zlepšením koordinácie medzi národnými orgánmi, ďalej zlepšením technických kapacít jednotlivých krajín v oblasti obmedzovania a vlastne obmedzovania nelegálnej práce, nedeklarovanej práce a zamedzovania jej šíreniu. A zároveň by sme tu chceli vytvoriť možno viac také povedomie akútnosti um, o dôležitosti tohoto problému, tak aby verejnosť, verejná mienka boli viac nastavené bojovať proti tomuto fenoménu. Takže to bude mať tri úrovne. Výmena skúsenosti, výmena postupov a expertízy a zároveň koordinácia jednotlivých operačných aktivít na cezhraničnej úrovni. Navrhujeme, aby spolulegislatívni partnery v tomto smere eh, schválili s nami celú sériu opatrení, ktoré budú smerovať práve k naplneniu týchto cieľov. Je tu celý rad rôznych iniciatív, to je pravda, ale my, my chceme rozhodne zlepšiť celkové povedomie o tomto fenoméne. A ešte, ako sme hovorili, v závislosti od eh, fóriem trhu práce aj sa líšia formy nedeklarovanej eh, práce v jednotlivých členských štátoch. Sú napríklad členské štáty, ktoré nedeklarovanú prácu nemajú ako trestný čin. A preto musíme rozhodne v tomto smere zlepšiť aj naše poznatky, informácie, ktoré máme o tomto fenoméne, je dôležité, aby sme preskúmali, ako účinné sú politiky členských štátov v tomto smere a potrebujeme vytvoriť eh, praktické nástroje pre inšpektoráty práce a ďalších aktérov, ďalšie orgány dohľadu, tak aby mohli oni zlepšiť svoje povedomie o tomto fenoméne, aby mali v rukách nevyhnutné nástroje, ktoré im umožnia ľahšie identifikovať tento fenomén deklarovanej nepriznanej práce. E, zároveň sa budeme snažiť identifikovať formy cezhraničnej spolupráce. Ešte jeden dôležitý aspekt v tomto smere je práve potreba, aby sme e, hľadali formáty pre výmenu informácií a dát, ktoré budú nevyhnutné medzi členskými štátmi a zároveň e, budú rešpektovať pravidlá a podmienky Um, ochrany bezpečnosti údajov, a to tak, aby sme e, vytvorili a budovali, budovali tréningovú kapacitu na, na strane národných orgánov a zároveň chceme podporovať európske programy, či už pôjde o horizontálne alebo sektorálne. najmä teda tie, ktoré sú najviac dotknuté takouto nepriznanou prácou. Takže Toľko zhruba z mojej strany, tak je stručne predstavený tento návrh. Budeme veľmi radi, ak budeme môcť spolupracovať e, so spravodajcom, ako náhle bude vymenovaný na strane Európskeho parlamentu. Chcem vám len pripomenúť, že Európsky parlament povedal, že toto je naozaj dôležitá téma. Pani Steinhuk e, viedla schvalovanie uznesenia v Európskom parlamente, ktorý, ktoré hovorilo o účinnejších stratégiách a metódach pracovných inšpekcií, ktoré by mali eliminovať e, nedeklarovanú prácu a bola tu zahrnutá aj myšlienka silnejšej spolupráce a koordinácie. Od 9. apríla e, vlastne sa téma vyvíjala, bola to vtedy diskusia na pôde rady, e, začalo to za grécko predsedníctva, pokračuje to počas talianského predsedníctva, ako už bolo povedané aj ministrom je to najmä otázka na povinnej účasti členských štátov. To je téma, o ktorej sa ešte stále hovorí. Rovnako tu prebiehajú aj disk- diskusie o celkovom zozname iniciatív. Takže ďakujem pekne za pozornosť. Dankeschön. Pekne ďakujem. K tejto téme e, mám prihlásených e, rôznych e, ľudí. Juta Steindrock, dávam vám slovo ako prvej. Veľmi pekne ďakujem. V posledných rokoch e, sme v rámci tejto e, smernice o vysielaní pracovníkov, ale samozrejme aj v rámci našich e, iniciatív sme istým spôsobom <clears throat> spravili veľa pre istú istotu a tento výbor naozaj spravil všetko preto, aby sa zameral na boj proti čiernej práci. Nejde tu len o jednotlivých e, zamestnávateľov alebo zamestnávateľky, nie, pretože tu ide samozrejme aj o daňové úniky a je, sú také e, nelegálne podniky, ktoré toto robia a tieto straty v roku 2012 predstavovali 2,4 miliardy eur. Takže nie je to len v záujme Eh, nás a ako zamestnancov, ale aj v záujme samotných členských štátov, pretože tu ide o podvody a tieto podvody majú vplyv na ľudí. Takže chcela by som povedať komisii, že toto je skutočne eh, dobrý začiatok, ale pre nás sociálnych demokratov to nie je dostatočné, pretože um, sú aj tzv. Samostatne, samostatne činné osoby samostatne činné, uh, ale e, nie sú vlastne celkom samostatne činné. A práve preto je potrebné spolupracovať so sociálnymi partnermi v nadväznosti na tento na vrch. A chcela by som vedieť, že či v rámci tejto platformy budete mať vlastne len e, úlohu pozorovateľa a naozaj to boli odbory, ktoré skutočne istým spôsobom odkrývali nelegálnosť a zneužívanie istých systémov. Uh, Takže ja si naozaj myslím, že to bude si byť ďaleko viac ako funkcia nejakého pozorovateľa. Nemôže to byť len analýza, ale potrebujeme skutočne aj identifikáciu takýchto o, zdanlivých firiem a tak ďalej. A samozrejme že e, je potrebná aj kontrola zo strany národných orgánov, ktoré sú činné v tejto oblasti zamestnanosti a práce. Len tak môžeme tieto kontroly robiť, e, urobiť naozaj efektívnymi, účinnými. A každý členský štát sa naozaj musí zaviazať vo všetkých týchto oblastiach, pretože nielen sa zaviazať, že bude robiť takéto kontroly v takej oblasti alebo v inej oblasti, vo všetkých oblastiach, pretože nemôže si jednoducho len vybrať isté veci z toho, pretože jedine takýmto spôsobom môžeme obmedziť vlastne takýto sivý trh práce v Európe. A je potrebné konať a nediskutovať. Veľmi pekne ďakujem. George Bach. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ja som chcel vlastne podporiť komisiu a naozaj uvítať to, že e, sme dostali takéto informácie z ich strany a že začali pracovať na tejto téme. Myslím si, že naozaj toto musíme na veľmi vysokých miestach e, e, prediskutovať, pretože Juta Steinhuber o tom hovorila, že to má obrovské uh, náklady, pokiaľ ide, nesie to obrovské náklady, pokiaľ ide o hospodárstvo a tak ďalej. A to sú veci, ktoré sú nezanedbateľnými. A pokiaľ je o účasť na tejto platforme, ja si myslím, že o tom nie je pochybnosti, že e, naozaj toto musí byť skutočne uh, účasť, ktorá musí byť povinnou obligatórnou, pretože inak to bude zase len kus papiera, pretože tie členské štáty naozaj, pokiaľ ide o nezáväznosť, respektíve ne, neochotu súčasňovať, sa ne, by nemali o tomto rozhodovať sami o sebe. Každopádne by som chcel popriať veľa šťastia komisii v nadväznosti na túto iniciatívu. Veľmi pekne ďakujeme. Sofia Ribeiro. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. A ja by som chcela pogratulovať komisii k tejto iniciatíve. Naozaj plne súhlasím s tým, že potrebujeme isté opatrenia v nadväznosti na sociálnu ochranu potrebujeme bojovať proti tzv. paralelnej ekonomike, pretože toto naozaj má obrovský ekonomický dopad na hospodárstvo. S tým súhlasím. V prvom rade chcem povedať, že táto iniciatíva by mohla byť veľmi dôležitou iniciatívou a hlavne pre tie ekonomicky e, deprivované, deprivované regióny. Ja naozaj pochádzam z regiónu, ktorý je veľmi chudobný. Nedeklarovaná práca tam predstavuje viac ako o o viac ako o 5 viac ako v ostatných regiónoch Portugalska. Je to veľmi dôležitá otázka a súhlasím so svojím kolegom, ktorá povedala, že ona nechápe, že prečo odbory naozaj nezohrávajú na tejto v rámci tejto platformy e, ďaleko dôležitejšiu úlohu, pretože vy vlastne naznačujete, že budú mať úlohu pozorovateľa. Ja, e, pokiaľ ide o moje pozadie, ja vlastne um, som pracovala v odboroch a nechápem, prečo by odbory nemali zohrávať ďaleko aktívnejšiu úlohu, respektíve prečo vy e, nežiadate o to, aby odbory zohrávali vyš, ďaleko významnejšiu úlohu. V tom úvode ste povedali, že ak e, je príliš veľa predpisov, regulatív a tak ďalej, že to e, vlastne stimuluje takúto nedeklarovanú prácu. Keď sa založí takáto platforma, Nespomínali ste nič v nadväznosti na nadberné daňové zaťaženie. A to je naozaj si myslím slabá stránka. A toto by sme mali nejakým spôsobom regulovať a diskutovať o tom. Pani Mazoviecka, ďakujem pekne. Bez pochyb nedeklarovaná práca a falošné samozamestnávanie je veľkým problémom pre Európu. A keď sa nám podarí proti tomuto bojovať, boli by sme úplne inej situácii dnes. Ale vy ste povedali, že neexistuje inštitúcia, neexistuje spolupráca medzi členskými štátmi ale ja si myslím, že takáto spolupráca existuje. Je niekoľko výrobov a výborov a pracovných skupín, ktoré sa venujú e, neohlásenej práci. Pracovní inšpektori e, sa tomuto venujú. Expertný výbor pre prácu takisto sa venuje tomuto v kontexte delegovanej práce. A je tu výbor pre zamestnanosť, je tu administratívny výbor pre sociálnu e, bezpečnosť a koordináciu, je pracovná skupina pre administratívnu spoluprácu o priamom zdanení, výmena informácií a dobrých e, skúseností v tejto oblasti. A členské štáty sa zaujímajú o túto spoluprácu v boji proti neoznámenej práci. Takže moja Otázka je, či by sme nemali využiť existujúce systémy. Máme systém IMI, máme veľký pilotný projekt, ktorý sa rozbieha v Európe a ja si myslím, že zapojenie sa členských štátov do takéto komunikácie vo výmene informácií je veľmi veľká a môžeme na tom ďalej stavať. Máme elektronický systém výmeny informácií o sociálnom zabezpečení. Ja myslím, že to je ďalší nástroj, ktorý by sme mohli použiť. Robia mi problémy úvodné náklady 2 milióny eur ročne na zriadenie tejto platformy a ďalších 220 tisíc eur na cestovné náklady a iné výdavky súhlasím, že potrebujeme tento boj, ale musíme to mať čo najefektívnejšie. Teraz John Collins. Ďakujem, pán predseda. Nedeklarovaná práca a falošná práca nerobí len obrovské straty e, na strate zdaní a podporuje to podvody, ale takisto to vedie k očakávaniu ľudí, zo strany kriminálnikov. Z týchto dôvodov sa dá plne dá súhlasiť, že treba, má, treba mať legislatívu na riešenie týchto problémov a zabezpečiť, e, že ľudia, ktorí zneužívajú britský daňový a benefičný systém, musia ísť pred spravodlivosť. Avšak táto legislatíva musí byť zavedená demokraticky zvolenými zástupcami a zodpovednými politikmi na národnej úrovni a nie na nedemokratickej úrovni EÚ. Tieto problémy sú spôsobené smiešnými politikami otvorených dverí zo strany EÚ a táto navrhovaná legislatíva len ukazuje, aká je nereálna táto politika v praxi a nefunkčná. Ak 500 miliónov ľudí nemá právo žiť, pracovať a získavať benefity v Británii, a ak my, keby sme si kontrolovali hranice e, e, rozumným systémom pracovných povolení, mohli by sme potom riešiť túto nelegálnu prácu našim vlastným parlamentným procesom kontrolovaným spôsobom bez toho, aby nám EÚ zasahovala do našho domáceho práva. Ja verím, že táto navrhovaná legislatíva je len začiatok ďalšej mocenskej hry EÚ, v tomto prípade ohľadne práv člen, členských štátov, aby si robili svoje vlastné zákony o zdanení a o práci. Británia je rozhodnutá zastaviť hociakú ďalšiu zadnú integráciu tohto typu a bez toho, aby si britský elektorát vôbec uvedomil, že toto sa skutočne deje. Ja úplne protestujem voči tomu, aby EÚ minula 2,1 milióna eur na ďalší Talking Shop EÚ, kde delegáti sa môžu hostiť na naše náklady. A nevšimli ste si ekonomickú situáciu v mnohých európskych krajinách, hoci celej EÚ by bolo treba menej nákladov Británia bude hlasovať proti tomuto návrhu a bude vyzývať všetkých ostatných, aby urobili to isté. Ďakujem. So, möchte die Kommission... Dobre, chce komisia ešte niečo k tomu povedať? Ďakujem pekne, veľmi rada odpoviem na otázky. Takže rada odpoviem na demok- otázky demokraticky zvolených členov Európskeho parlamentu v prvom rade. Pani e, Steinhuk, pani Ribeiro, na marko toho, čo ste hovorili vy ohľadom úlohy sociálnych partnerov. Myslím si, že to má dva body táto téma. Sociálni partnery na európskej úrovni môžu mať špecifické problémy v závislosti od toho, o aký sektor ide alebo aké odvetvie ide. A to sú práve tie skupiny, ktoré by mali možno štatút pozorovateľa, podobne ako to je aj na iných fórach. Ale tieto ostatné fóra, tieto iné fóra, ktoré ja poznám, sú veľmi aktívne. E, najmä sa to týka Eh, sociálnych aktérov alebo sociálnych partnerov, ktorí tam pôsobia veľmi aktívne, ale zároveň chcem upriamiť eh, pozornosť parlamentu na článok 5 tohoto návrhu. Je to kľúčový návrh, pretože ten vyzýva členské štáty, aby pracovali vysoko koordinovaným spôsobom tak, aby mohli fungovať holisticky. A práve tento článok hovorí aj to, že keďže uznávame, že národná úroveň je veľmi citlivá a veľmi dôležitá pre zapájanie sociálnych partnerov, a myslím tým najmä zamestnávateľov, ale aj odbory, tak v tomto smere niektoré členské štáty vytvorili naozaj veľmi účinné stratégie na národnej, ale aj lokálnej úrovni. Sú to stratégie, ktoré umožňujú spoluprácu so sociálnymi partnermi a tieto stratégie by mali byť podporované. Takže tí, ktorí sú súčasťou danej platformy, môžu e, vlastne poprosiť, aby ich e, zástupcovia na úrovni sociálnych partnerov boli aktívne zapojení vo všetkom tom, čo daná platforma robí. Čo sa týka daňových otázok, e, tak v tomto smere platforma môže účinne preskúmať, ako účinné sú politiky, ktoré sú k danému dňu schválené Opäť môžeme povedať, že to vychádza z článku 153 zmluvy a sme vyzývaní, aby sme pracovali e, v rámci tých právomocí, ktoré nám boli zdelené alebo pridelené na základe tohoto právneho základu. Tento právny základ zahrňa Európsku úniu, zahrňa e, to, aby, člen, aby Európska únia e, prijímala opatrenia, ktoré budú podporovať členské štáty v ich aktivitách. Nie je to teda legislatívna oblasť ani oblasť legislatívnych návrhov. Je to skôr platforma pre spoluprácu, ktoré, ktoré skôr vylúčuje možnosť harmonizácie na úrovni legislatívy. To je téma, ktorá zostáva ďalej v kompetencii členských štátov a e, práve preto je dôležité uvedomiť si, e, že čo sa týka e, účinnosti, je to naozaj len usmerňovací nástroj. A ďalej rozpočet to je len usmernenie, to je priemerné číslo vypočítané po mnohých rokoch skúseností. Komisia odhaduje, že za 2,1 milióna ročne sa dajú zorganizovať nevyhnutné školenia, tréningy, podpora programov spolupráce aktivít, tak aby sme zabezpečili, že tí, ktorí sú aktívni ehm, do týchto tém, aby to všetko bolo prirodzene e, proporcionálne. To všetko vlastne nie je ani nič, alebo je to úplne len zrnko v porovnaní s tým, aký obrovský finančný dopad má ten problém, ktorý chceme vyriešiť. Ďakujem pekne. 4. septembra budeme nominovať spravodajcu k tejto veci. Ešte dve, tri pripomienky pri práci na tejto správe sa ukáže otázka, či tento výbor má zohľadniť a posilniť práva odborov v rámci tejto iniciatívy. Takisto som nepočul, že tento nový nástroj, táto platforma by nejako mala brániť národným štátom, aby prísnejšie bojovali proti čiernej práci, keď vychádzame z toho, že je tu zneužitie susedskej pomoci. Čiže otázka čiernej práce momentálne spadá pod organizovanú kriminalitu a preto treba spoločne konať na celoeurópskej úrovni a myslím, že budeme ďalej pracovať v tomto výbore na tomto probléme, aby sme dosiahli výsledky, ktoré budú skutočne účinné voči čiernej práci. Takže kto je k bodu číslo 5? Danuta, prosím. Ďakujem pekne, pani predsednička, len na vyjasnenie. Vy keď hovoríte, že to je 2,5 eura na celkového, na všetkých občanov, teda na každého občana Európskej únie, to je celkový náklad na platformu. Správne som to pochopila? Aby sme to teda ešte raz e, e, overili, alebo aby sme pochopili, či to, čo zaznelo, bolo povedané presne. Vy ste hovorili, že tie celkové náklady sú 2,5 eur na obyvateľa Európskej únie. To sú celkové náklady? Non, j'ai dit que, en effet, je... Ja som len povedala a som potvrdzovala e, to, že komisia odhaduje, e, že podpora tejto platformy E, bude stať 2,5 milióna eur ročne. A to bolo iba indikatívne priemerné číslo. A zároveň to bolo veľmi rozumné číslo, keď si uvedomíme, e, aké straty nám spôsobuje nelegálna práca v Európe. Opak, oprav, tak ospravedlňujem sa, bola to v tom prípade len chyba tlmočenia. Dobre, tak máme tento bod 5 za, za sebou. Bod 6 znamená ďalšie stretnutia. Predtým, než prídem dátumom, chcem sa poďakovať kolegom zo sekretariátu za prípravu tohto stretnutia. Ako nový predseda vie si predstaviť, že je to veľmi intenzívna práca, takže srdečne ďakujem. Takisto ďakujem tlmočníkom, ďakujem tlmočníkom predseda a želám príjemnú dovolenku, aby ste sa no, zregenerovali k septembru. 3. septembra sa stretneme a potom 4. od 9. alebo 10. hodiny, to ešte bude oznamené až do 12.30 tu v Bruseli. Takže želám príjemnú dovolenku.